colleagues, I'm very, very sorry that... Kolegové, veľmi je mi to ľúto, že sme zabrali trošku času pre výbor pre koordinátorov, pretože sme mali naozaj plný program. Je mi to ľúto, ale prosím vás, posadajte si teraz, aby sme mohli začať. Naozaj by som to ocenila. Excellent. So, we need first of all to adopt. Takže v prvom rade musíme prijať návrh programu. Vaše ticho považujem za schválenie a zápisnicu zo so schôdzi 11. novembra a 1. a 2. decembra rovnako považujem za schválené. No a teraz tu mám pár oznámení. Myslím si, že dnešné vypočutie bolo naozaj veľmi plodné. Máme teraz nad čím rozmýšľať a máme sa čím inšpirovať do budúcnosti, čo je určite dobre. Rada by som informovala poslancov, že máme novú e, osobu v sekretariate Pety pani Ina Sokolská. Prosím, ukážte sa, vítajte. Sme veľmi radi, že ste medzi nami a tešíme sa na e, plodnú spoluprácu. Pani Sokolská je z Litvy a pracovala predtým vo FAM a teraz prešla do PETY, takže prosím, buďte nej dobrí. No a po druhé, chcem ešte hovoriť o balajaži. Prvýkrát sa schôdza bola naozaj náročná a ja sa teším na druhú časť. Budeme pripravení. A naozaj sa k tomu aj sekretariát postaví cit, citlivo a prebehla už schôdza politických skupín a sekretariátu a druhá časť balajažu je naplánovaná na 21. apríla. Potom je naplánovaná návšteva nemeckého Bundestagu 4. mája popoludní. A potom 5. mája náš e, komisár, podpredseda komisie Franz Timmermans príde na schôzu strávi s nami jednu hodinu, e, takže máte teraz už času nad tým, aby ste naozaj rozmýšľali nad komplexnými otázkami, ktoré mu môžete pri tejto príležitosti položiť. No. A teraz prejdem ďalej. K prílohe poznámkam um, predsedajúcej, či je potrebné znova otvoriť Eh, otázku TikTok. Nedostali sme žiadne mm, protichodné stanoviska, takže toto môžeme schváliť. Pokiaľ ide o schôdzu koordinátorov, tak eh, tu mám zo pár informácií, ktoré by som vám chcela poskytnúť. Ho- hovorili sme o marcovom programe s koordinátormi a rozhodli sme sa e, zrýchliť postup v prípade petícií na tému TTIP a naše stanovisko na tému týchto eh, petícií pripraví pán Valensky, Valenska a potom na základe požiadavky EPP pridáme na marcový program eh, ešte ďalší bod. Eh, a keďže tých e, požiadaviek je veľa, tak ich postupne budeme doplňať aj v marci, aj v apríli. Rozhodli sme sa nenapísať správu o stanovisku o o subsidiarite a ja som skromne odporúčala e, riešenie, ktoré bolo prijaté. Druhá požiadavka, tá je od zelených. Išlo o zrychlený núdzový postup. To sme sa rozhodli neprijať, keďže čakáme na rozsudok súdu, odvolacieho súdu. Takže by sme nemali predbiehať. A potom sme riešili ďalšie požiadavky skupín. Bola tu požiadavka o verejné e, vypočutie v prípade vojnových reparácií, to bol návrh EKR, pána Mariasa. To nebolo prijaté, ale požiadavka SD dopad hospodárskej krízy na prístup k zdravotníckej starostlivosti a liekom. Ehm, tam sa nám podarilo nájsť kompromisné riešenie, kedy eh, oddelenie pre politiku zorganizuje workshop na základe požiadavky LIBE, kde sa bude hovoriť o všetkých dostupných nástrojoch a pán Cabezon Ruiz eh, bude v priamom styku s oddelením pre politiku, aby bolo zaistené, že um, budeme brať na zreteľ naozaj všetky požiadavky. A potom ešte prebehne seminár Európskej siete ombudsmanov 27. Eh, a 28. apríla vo Varšave v Poľsku Ja nemôžem ísť, preto som požiadala kto eh, ľudí, poslancov ktorí by mali záujem ísť, aby sa obratili na sekretariát e, do zajtra po obedia. No a toto teda boli naše rozhodnutia. Chcel by sa niekto na niečo v tomto duchu opýtať. Pokiaľ nie, tak môžeme ísť ďalej. Mr. Marias, you have the... Pán Marias, máte slovo. Συντομότατα, διότι πρέπει να προχωρήσουμε στην Επιτροπή μας, να επισημάνω και εδώ στην... Budem hovoriť naozaj stručne. Chcel by som e, povedať, že samozrejme nesúhlasím s rozhodnutím väčšiny koordinátorov, pretože EPP a SD koordinátori boli proti môjmu návrhu e, zorganizovať verejné vypočutie na tému reparácií e, druhej svetovej vojny. A ja by som sa chcel poďakovať e, koordinátorov z EFFD a GUE, ktorí hlasovali za môj návrh a taktiež koordinátorom e, liberálov a zelených, ktorí sa zdržali. Každopádne vyhradzujem si právo e, pripraviť nový návrh na túto tému. Now colleagues are waking up. Kolegovia sa prebudzajú, takže Soledad, máte slovo. Dáte, porque no tenemos... Nechcem znovu otvárať tú tému, hlavne, hlavne si sme vypočuť kolegov, čo majú petície, ale chcem iba e, do zápisnice e, dať tie isté argumentácie, ktoré sme e, už spomenuli ako koordinátori. Čiže chceme to v zápisnici mať napísané, prečo, prečo máme takéto stanovisko. Ďakujem. Mr. Nagy? Pán Nagy? Ďakujem. Prepačte, ja som... Ja som si neistý, či je právo, Európska iniciatíva právo na voľbu, či je na zozname alebo nie. Je to, je to tak? Pretože v programe sa uvádza, že je to zrušené. It is point 10 okay. on... Je to bod 10 programu stanovisko k téme Európska iniciatíva občanov. Okay. Did I miss anybody? Všimla som si všetkých, či mi niečo uniklo. Takže neúspešná európska iniciatíva občanov skoncujeme s ekocidou v Európe. E, prebehlo vypočutie. Máte informácie, mohli ste si to prečítať. Organizátori mali problém získať potrebný počet podpisov. Avšak e, spätnú väzbu použijeme pri príprave stanoviska správy o implementácii nariadenia ECI, kde pani Becera e, to bude mať na starosti. Som si istá, že sa tomu intenzívne venuje. V tejto chvíli vám dám slovo, aby ste diskutovali o tak povediať neúspešnej iniciatíve. Podľa mňa to nie je dobrý názov, pretože to nie je neúspešná iniciatíva, pretože sa im podarilo získať pozornosť naozaj mnohých e, európskych občanov. Nepodarilo sa im zohnať milión podpisov, avšak tak či tak boli úspešní v tom, že sa im podarilo e, vzbudiť pozornosť. Dávam teraz e, možnosť prihlásiť sa o slovo. Je tu pani Merz? Áno, nevidela som vás. Možno by ste nám mohli stručne zhrnúť obsah a e, ďalšie plány. Ďakujem pekne. Vážení poslanci Európskeho parlamentu, dámy a páni, ďakujem vám veľmi pekne za to, že máme príležitosť vám dnes e, predstaviť iniciatívu, ako všetci viete. Dúfam, že ste e-mail dostali dostatočne včas aj s dokumentom ako tu zaznelo, je to Európska iniciatíva občanov, ktorá bola ukončená 22. januára 2014 a získali sme 114 927 podpisov ale nakoniec sme sa rozhodli pokračovať v zbieraní podpisov, pretože ako ste počuli o všetkých problémoch do poludnia, za prvých pár mesiacov sme mali naozaj dosť problémov získať dostatočný počet podpisov kvôli online systému e, zháňania podpisov a ďalším problémom. No pokračovali sme v zháňaní podpisov, pretože sme mali dojem, že ďalšie európske občania by naozaj chceli vyjadriť svoju stanovisko na túto tému. No a tak sa nám podarilo zohnať ďalších vyše 70 tisíc podpisov, čiže sme sa dopracovali k celkovému číslu 185 tisíc podpisov k dnešnému dňu. Všetci mm, vás vyzývajú, aby ste zabránili ekocíde, čo je neustále zhoršovanie či poškodzovanie ekosystémov. Vypracovali sme návrh smernice o ekocíde a taktiež rozsiahli text Európskej iniciatívy občanov, ktorý dúfam ste taktiež dostali. Hlavná myšlienka je naozaj veľmi, veľmi jednoduchá. Ide tu o to, že rozsiahle škody životného prostredia musia byť uznané za zločin, trestný čin. Musí to byť trestný čin, za ktorý môžu byť zodpovedné osoby brané mm, na zodpovednosť. Čiže e, to ide o napríklad hlavy štátov, ktorí by mali eh, brať ohľad na zdravie a blahobyt občanov, ale taktiež aj finančné inštitúcie, ktoré financujú um, ničenie našich ekosystémov. To je ten zločin, ktorý sa nazýva ekocída. Táto myšlienka vôbec nie je nová a už sa o tom hovorí vyše 50 rokov. Eh, bolo to súčasťou v rímskom štatúte ako zločiny proti mieru. Bolo to uznané aj za vojnový zločin. E, a počas vietnamskej vojny to bol prvý prípad, kedy sme videli naozaj reálnu ekocídu, kedy to bolo zámerné, bola to zámerná činnosť armády. A ľudia odtedy už uznávajú ekocidu ako trestný čin, bolo to teda v návrhu rímskeho štatútu, ale následne to bolo stiahnuté a v tejto chvíli je to iba e, vojnový zločin podľa článku 8.2b e, rímska štvorka, kde sa hovorí o, e, o rozsiahlej, dlhodobej a naozaj zásadnej škode či poškodení prírodného životného prostredia. myslím si, že je potrebné e, uznať toto za trestný čin. V tejto chvíli 10 krajín, ani jedna z nich však nie je v Európe, už je v ich právnych predpisoch ekocída zapísaná ako trestný čin, pretože oni sa rozhodli transponovať návrh rímskeho štatútu do svojich právnych predpisov. Takže história poukazuje, že naozaj právo môže fungovať a už roky sa o tom diskusuje, diskutuje na mnohých výboroch. No, e, čo potrebujeme je samozrejme politická vôľa No čo je presne ekocída? Tu vidíte definíciu ekocídy, čiže je to rozsiahle poškodenie, zničenie či úplné zlikvidovanie ekosystému istého e, územia do takého rozmeru, že mierumilovné nažívanie obyvateľov na tomto území bolo alebo bude e, výrazne znížené toto je možné otestovať, čiže v prvom rade je treba zistiť, či bol zničený ekosystém, takže sa pozrieme na ekosystém, čo sa líši od toho, že by sme sa pozreli iba na, jednu špecific, na jeden špecifický druh, eh, ale pozrieme sa na to, ako jeden druh obslužňuje iný. Druhá otázka je, či je tá škoda naozaj rozsiahla. Buď musí byť naozaj rozsiahla, alebo musí byť dlhodobá, alebo ten dopad musí byť naozaj um, intenzívny čo znamená, že to poškodzuje životy e, obyvateľov územia, či už ľudských obyvateľov alebo nie. A posledná otázka, či, bol narušené, či bolo narušené mierumilovné nažívanie obyvateľov. Takže príkladov je veľa, či už je to deforestácia, ropné katastrofy a tak ďalej. Mnohé z nich sa odohrávajú za hranicami EÚ, napríklad v Kanade. Bol zničený, bolo zničené územie veľkosti Spojeného kráľovstva, alebo napríklad je to aj deforestácia amazonských lesov. Avšak ekocída sa deje aj vnútri Európy. Pozrite sa na Rumunsko, zlaté mm, báne v Grécku, Kanárske ostrovy, či ba- e, ťaženie niklu vo Fínsku, alebo fracking v Polsku či Rumunsku. Všade ľudia bojujú proti týmto problémom, ale čas, často potrebujú iba naozaj riadny nástroj a smernica, Európska smernica o ekocide by bola tým vhodným nástrojom, ktorý by umožnil ľuďom hájiť nielen ľudské práva pre zdravé životné prostredie, ale aj právo e, prírody. Takže sme navrhli e, smernicu o ekocíde, ktorá by pokryla ekocídu v piatich prípadoch, pretože samozrejme musíme rešpektovať jurisdikciu EÚ. Takže by sa to týkalo ekocídy, pokiaľ by sa toto odohrávala na území EÚ, alebo by ju páchali občania EÚ, alebo európske E, spoločnosti, aj keď sa to deje mimo hraníc EÚ. Taktiež sa to týka importu tovarov a služieb, ktoré vyplývajú z aktivít, ktoré spôsobujú ekocídu, pretože samozrejme nechceme znevýhodniť e, európske firmy voči e, cudzím, zahraničným e, podnikateľom. No a potom ešte financovanie aktivít, ktoré spôsobujú ekocídu, e, financovanie európskymi bankami a ďalšími finančnými inštitúciami, bez hľadu na to, kde sa tie aktivity odohrávajú. No a európske krajiny majú jurisdikciu prijať takúto smernicu, to už bolo potvrdené dvakrát, poprvýkrát prijatím ECI, pretože ako viete, ráno sme si vypočuli, že 40 ECI bolo Európskou komisiou na právnom základe odmietnutých, ale táto bola prijatá, čo znamená, že Európska komisia dospela k záveru, že tento zákon by mohla navrhnúť. No a po druhej taktiež sú tu právni experti, ktorí ešte pred smernicou 2899 e, jasne povedali, ako by Európska komisia mohla v tomto pracovať a nakoľko má moci príjmať, či vypracovať takýto právny predpis. Ekocida je teda trestný čin. Ide tu nielen o pozastavenie nebezpečných e, priemyselných činností, ale mohla by zabezpečiť sociálnu spravodlivosť a zdravé prostredie pre európskych aj svetových občanov. Teraz ide o právny rámec. Spoločnosti si volia pravidlá na základe hodnot. Náš aktuálny právny systém uvaluje povinnosť podnikateľom, aby uprednostňovali profit pred e, problémami životného prostredia. V niektorých krajinách je to dokonca právna povinnosť pre riaditeľa spoločnosti získať či vybudovať profit pre e, zúčastnené strany. Pokiaľ by bolo drahšie vytvoriť technológiu, ktorá by mohla spôsobiť ako si, by v rámci aktuálneho právneho systému bolo ospravedlniteľné. A my, nielen my, ale teda tých 185 tisíc ďalších sa domnieva, že to je nesprávne. Potrebujeme novú legislatívu na to, aby sme umožnili zákonodárcom prijímať správne rozhodnutia pre ľudí na planéte. Malá legislatívna zmena môže mať veľký vplyv a zákon alebo legislatíva ekocíde je presne to, čo potrebujeme, pretože dokáže fungovať rýchle, môže ovplyvňovať všetky formy, pokryť všetky formy environmentálnej reštrukcie a takisto zabezpečiť eh, sociálnu spravodlivosť. 185 tisíc občanov celej Európy. Ako vidíte na tejto prežitke, vidíte, to sú len elektronické podpisy. Bolo by komplikovanejšie mať štatistiky za papierové podpisy. Toto je podiel za jednotlivé krajiny, odkiaľ pochádzali tí ľudia, ktorí podporili našu iniciatívu. Vidíme, že je to po celej Európe, takže naozaj sa nám podarilo dostať každého, teraz z tých, tých krajín má tam zastúpenie. Všetci sa domnievajú, že táto legislatíva ekocídy má istú silu nielen spúšťať e, zmeny v hospodárstve smerom nízkouhlíkovému, ale takisto prispieť k lepšiemu fungovaniu budúcich generácií. Európa môže a musí byť vedúcou silou v tomto ohľade. Ako sme už počuli ráno, bolo tam veľa problémov s e, európskymi iniciatívami občanov, takže sme prišli o veľa podpisov. Chcem zopakovať, že sme podľa našich štatistických odhadov, ktoré možno nie sú 100% korektné, správne, pretože nemáme prístup k statistickým systémom online zberu podpisov, ktoré sú v dispozícii komisie, ale podľa našich statistík, že 44% sme stratili, ktorí by nakoniec boli podpísaní. Vysvetlenie, ktoré sme našli, je, že tieto podpisy sa stratili v rámci systému zbierania online, lebo je, tam, je to malým tlačené, je tam veľa koloniek, ak spravíte niečo nesprávne, tak sa nezobrazí nejaké červené hlásenie, opäť sa vám tá istá stránka zobrazí. Kolegyňa nám vravela, že niečo podpísala, nepamätá si čo presne, lebo nikdy nedostanete ani potvrdenie, nemusíte nechať mailovú adresu. Takže veľa ľudí chcelo aj podpísať a vyplnilo celú obrazovku a ako to aj odoslali, ale ak sa opäť zobrazila, tá to štátna zobrazovka, tak to znamená, že asi nepodpísali, nechápali, ako to je a takto sme prišli o veľa podpisov. Každopádne toto bol úspech, pretože sa nám podarilo vytvoriť tým, podarilo sa nám vyzbierať veľa podpisov, podarilo sa nám získať podporu organizácií a skupín a ako som už povedala, tak takisto sme jedinou skutočnou iniciatívou občanov, pretože za nami nestojí žiadna organizácia, my sme boli len skupina občanov, ktorí sa dali dohromady presne kvôli tejto iniciatíve európskych občanov. Predtým sme neexistovali, nemali sme žiadnu štruktúru, takže evidentne pre nás to bolo veľa ťažšie a preto sme veľmi hrdí e, na tých 185 tisíc podpisov. In Europe we are privileged v Európe máme tú, tú výsadu, že máme slobodu prejavu, že máme možnosť participovať na demokratickom procese a my sme presvedčení, že musíme využiť toto právo a spolutvoriť budúcnosť. A toto naozaj bola tá prvotná myšlienka, ktorá nás inšpirovala k tejto veľkej výzve, pokiaľ ide o financovanie, pokiaľ ide o organizačnú štruktúru, bez nejakých predchádzajúcich veľkých skúseností, pretože všetci sme sa domnievali, že ak nie ste spokojní so súčasným stavom, namiesto stiažovania si musíte konať a navrhovať alternatívne riešenia legislatíva ekocíde predstavuje takéto riešenie. Európa má technológiu a kapacitu, aby bola vedúcou silou. Svet bez ekocídy by nielenže znižoval naše emisie, ale takisto by nám pomohol e, získať e, nezávislosť. Potrebujeme mať odvážnych lídrov, ktorí sa postavia dopredu a ktorí spravia ten krok. E, všetci z vás, ktorí ste tu dnes zastúpení, nám môžete pomôcť v tejto snahe Ako viete, iniciatíva ECI ako nástroj je čelí veľkým eh, výzvam a o to obdivodnejšie je, že 185 tisíc občanov poskytlo svoje osobné údaje a podpísal sa pod túto iniciatívu. Preto chcem vás požiadať, aby ste pre nás a pre budúce generácie naozaj zabezpečili láskavo, že bude pokračovať dialog na úrovni európskych inštitúcií a nielen pokračovať, ale že bude aj viesť skutočným výsledkom eh, k skutočnej legislatíve, ktorá bude ochraňovať ekosystémy v Európe a po svete. Ďakujem. Thank you very much and thank you for spending your whole day in the European Parliament. It's really... Ďakujem veľmi pekne a ďakujeme, že ste strávili celý deň v parlamente. Je to určite tvrdá práca. Teraz eh, dám slovo Olge Kurpic. Je tu prítomná? možno najskôr kolegovi Hansovi Lopatovi. Áno, ako chcete, nech sa páči komisia. Ďakujem pekne, pani predsedajúca, pani predsednička. V mene komisie by som chcel vyjadriť vďaku e, návrhovateľom tejto európskej iniciatívy občanov, a pokiaľ ide o ekocidu e, v Európe, za ich e, angažovaný prístup smerom k udržateľnému životnému prostrediu a hlavne zabrániť e, poškodeniu deštrukcii alebo strate ekosystémov. My v sa stotožníme s touto iniciatívou z dôvodu rastúcich strát ekosystémov a rozmanitosti druhovej v EU a chceme zdôrazniť potrebu e, vedomostí a možných dôsledkov na strane občanov a takisto vedomie o tých úsiliach, ktoré musíme vynaložiť, aby sme tieto problémy riešili efektívne. Ako iniciatíva správne poznamenala legislatíva, predovšetkým legislatíva environmentálna zo strany Európskej únie, zohráva dôležitú úlohu z pohľadu ochrany životného prostredia na vysokej úrovni. Počas minulých období, počas predchádzajúcich 50 rokov, Európska únia skutočne vypracovala komplexný a zrelý e, zrelé penzum legislatívy, ktorá sa týka ochrany životného prostredia, takisto vody, ktorá sa týka riešenia klimatických zmien, len aby sme vymenovali niektoré z tých najrelevantnejších oblastí, ktoré spadajú do súčasnej petície. Avšak v súčasnosti sme si stále viac vedomí, že samotná legislatíva nedokáže zaručiť dosiahnutie cieľov. Je nevyhnutné, aby bola implementovaná na úrovni krokov zo strany ľudí vhodnými režimami a spriemami a spôsobmi a metódami. Je dôležité, aby Európa vypracovala celú škálu dobrých nástrojov, ktorými bude riešiť tieto problémy, ktoré sú tak dobre pomenované iniciatívou ekocída, ale nevždy dobre fungujú. Komisia preto v súčasnosti presúva zreteľ z vypracovania nových e, právnych e, pravidiel na vyhodnotenie tých existujúcich a na zabezpečenie ich lepšej implementácie, teda existujúcich pravidiel. Chcel by som poukázať na dva existujúce nástroje, ktoré sú mimoriadne dôležité e, v oblasti, ktoré riešia je iniciatíva ekocída a to je smernica o environmentálnych zločinoch a o environmentálnej zodpovednosti, najskôr smernica o environmentálnych trestných činoch 2008-99 EC, pokiaľ ide o ochranu životného prostredia na úrovni trestného práva. To zabezpečuje, že závažné porušenia environmentálneho práva únie sú potrestané e, účinnými, proporcionálnymi a odrádzajúcimi e, pokutami. E, táto smernica pokrýva konanie, ktoré môže spôsobiť úmrtie alebo vážne riziko pre akékoľvek osoby, vyplývajúce z horšenej kvality vody, pôdy, zvierat alebo rastlín. E, samozrejme, komisia je tázaná, ale najskôr teda komisia rieši, ak, ak, akým spôsobom e, je toto zohľadnené v tej legislatíve trestnej a komisia zhodnila, že už je to pokryté platnou legislatívou, takéto prípady a dovolte mi teraz prejsť k smernice 2004-35 EC o environmentálnej zodpovednosti, pokiaľ ide o prevenciu a nápravu environmentálnych škôd. Táto smernica má za cieľ zabrániť e, bezprostrednému hrozbe e, alebo riziku environmentálnej, ako náhle dojde k takejto, takejto hrozbe alebo takom poškodeniu, e, znížením biodiverzity alebo zhoršením kvality pôdy alebo vody, tak je tu potom princíp E, znečistiteľ platí a tu tá zodpovednosť je práve na tých prevádzkovateľoch, ktorí majú, ktorí vykonávajú takúto nebezpečnú aktivitu. Oni potom musia vrátiť takto poškodené oblasti do, tých, do toho pôvodného stavu, tak ako existovali pred tou spáchanou škodou a musia nahradiť všetky škody s tým spájajúce sa. Smernica preto pokrýva ekologické poškodenie do veľkej miery a tým pádom by sa zdala byť ako relevantná, príslušná z pohľadu mnohých bodov, ktoré sú uvedené v tejto iniciatíve občanov o ekocíde, a ktoré sa približujú koncepcii takejto smernice, také, také, takéto iniciatívy. Táto smernica je v súčasnosti predmetom komplexného preskúmania. Eh, sledujeme efektívnosť, relevantnosť a takisto uplatniteľnosť na rovni EÚ. Vychádzame pritom zo skúseností, ktoré boli zozbierané eh, z takejto smernice, z jej uplatňovania na rovni všetkých členských štátov. Osobitne sú tam identifikované tie výzvy, ktoré sa spájajú s jej implementáciou. Dovolte mi na záver zdôrazniť skutočnosť, že občania bez pochyby doposiaľ zohrávali veľkú úlohu a naďalej by tak mali robiť, pokiaľ ide o zabezpečenie ochrany životného prostredia v Únii. Preto by sme chceli vyzvať iniciatívu občanov, aby pomohla naplňať, cieľu, e, lep, naplňať cieľ lepšie implementovať existujúcu legislatívu tam, kde sa to zdá byť možné hlavne tam, kde to poskytujú smernice o životnom prostredí, ako je to smernica o informáciách ohľadom životného prostredia, e, smernica o hodnotení vplyvu na životné prostredie a takisto ďalšie smernice, ku ktorým patrí aj e, smernica o to životné prostredie. Isté preskúmanie že ukázalo týchto smerníc, že tí, ktorí sú ovplyvnení takýmito krokmi, či to občania alebo mimovládne organizácie, spolupráca medzi týmito a medzi príslušnými organizáciami prispela k zlepšeniu situácie. Toho by sme vás chceli e, e, vyzvať k tomu, aby ste uvažovali aj nad nelegislatívnymi krokmi, ako je to napríklad uvedené v stratégii pre e, biodiverzitu do 2020 a takisto príspevky pre polnohospodárstvo lesníctvo a e, rybolov. Samozrejme, v takomto komplikovanom svete nedajú sa navrhnúť len jednoduché riešenia. Je nevyhnutné postupovať krok po kroku v rámci viacerých kapitol, tak aby sme sa ubezpečili, že strata ekosystému bude zastavená a že aj budúce generácie budú môcť naďalej si užívať e, zdravie, zdravie a udržateľné životné prostredie. E, ďakujem pekne. Ďakujem. Myslím, že toľko príspevo komisie k tejto diskusii. Teraz e, dám priestor na diskusiu. Pán Taylor a potom pani Tanoka. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ja by som na úvod rád povedal, že veľmi vítam vaše pripomienky ohľadom pokroku tejto iniciatívy občanov. Nemali by sme to vnímať ako neúspech, len preto, že nevyzbierala sa milión podpisov. Ako ste povedali, bolo to veľmi účinné z pohľadu zvýšenia povedomia o týchto veciach. Ja budem hovoriť len stručne, pretože e, tá, v prezentácii to všetko zaznelo a komisia uznáva potrebu takéto legislatívy pre ekocídu my ako poslan- europoslanci máme zodpovednosť e, zabezpečiť, že takýto návrh, podstatný návrh, bude naozaj získavať na dynamike a že bude uznávaný ako validný problém na úrovni EÚ. Nemôžeme dovoliť, aby sa to zastavilo alebo aby to zlyhávalo. Preto vyzývam výbor, aby odporúčili, že iniciatíva ukončiť ekocídu bude skalovaná na plenárnu úroveň a že to pôjde takisto na výbory Envy a Libe a nakoniec by som chcel požiadať eh, výbor PETI, aby zadal nezávislú štúdiu o legislatíve, ktorá bude smerovať k ukončeniu ekocídy, pričom sa budeme sústrediť na pohľad EÚ. Naozaj vítam vyjadrenia komisie, ale myslím si, že je dôležité, neviem koľko trestných stíhaní bolo v rámci toho trestného práva, ktoré to pokrýva už teraz, ale je dôležité a celá tá podstata tohto je, aby boli stanovené úrovne zodpovednosti, aby bola tá, tá, tá, tí, ktorí sú vinní, aby boli aby mohli byť identifikovaní, aby boli stanovené aj sankcie za porušenia, pretože ináč je to len veľa prázdneho obsahu. Takže legislatíva o ekocíde by mala dať váhu a tvar tomu tej zásade prevenčnej a takisto zásade, že znečistiteľ platí a myslím si, že je to myšlienka, ktorá už teraz dozrela, ktorá, ktorá, ktorá dost, nastal čas na jej naplnenie. Ďakujem. Ďakujem za príspevok a teraz pani Tanoka. Ďakujem, pani predsednička. Chcela by som položiť otázku predstaviteľovi komisie. Vypočuli sme si teda vaše argumenty, že legislatívy je dosť, ak som to správne pochopila E, tie existujúce smernice stačia. Ako by ste odpovedali v prípade milióna podpisov, keby bolo zozbieraných milión podpisov? Menilo by to vaše stanovisko alebo nie? Je to len kvôli tomu, že tam chýba 800 tisíc niečo podpisov. To vám dáva pocit a právo, že môžete ignorovať túto iniciatívu lebo viete, komisia samotná môže teraz eh, vziať tieto dokumenty, upraviť ich a možno potom navrhnúť aj nejakú novú smernicu. Aj keď je tam 185 tisíc eh, podpisov občanov. Ale chcela by som si to ozrejmiť, chcem to pochopiť. Eh, vidíme, že sú tam problémy, neúspechy Aký, aká, by bola vaši, aká by bola vaša reakcia, ak by ste mali tých milión, ak by bolo tých milión podpisov? Dnes ráno som tu nemohla byť. E, ak e, som to správne pochopila, tak druhýkrát e, máte túto prezentáciu. Ohľadom toho, že ktorý štát bol zodpovedný, ako to povedať, ktorý štát bol zodpovedný za vyzbieranie elektronických podpisov, lebo pokiaľ správne chápem ten postup, tak musíte sa zaregistrovať. Musíte zaregistrovať tú stránku v, jednom, v jednej krajine, kde budete zozbierovať podpisy. Bol to problém možno nestrany zvoleného štátu alebo niečo podobné? To je moja otázka. Ne, ne, ďakujem. Mrs. Valina? Pani Valina? Ďakujem pekne chcem pogratulovať Európskom parlamentu k tomuto výboru, k tomu, že si vypočuje ľudí, ktorí e, petície pripravili, hoci možno milión podpisov e, nezískali. V našej krajine Španielsku napríklad máme 12 legislatívnych e, iniciatív, ktoré sú za ľudové a hoci získali tých 50 tisíc potrebných podpisov vlastne neboli prijaté. A chcem pogratulovať tým ľuďom, ktorí podporujú túto iniciatívu, e, ktorú navrhli. Je to veľmi citlivá téma a tu na výbore petície e, sú e, to práve tieto témy, ktoré sa k nám najviac dostávajú, životné prostredie, príroda a tak ďalej. A práve dnes, alebo čoskoro, tu bude petícia, pokiaľ ide o sieť Natúra, e, respektíve máme tu obdobie, ktoré v rámci Almerii, alebo oblasť, ktorú v rámci Almerie takýmto spôsobom, alebo mali byť chránená, pričom ale e, sa tam e, hospodárska aktivita takým spôsobom vykonáva a takisto polnospodárska, že jednoducho celkovo vodné zdroje v regióne sú tým negatívne a veľmi výrazne negatívne ovplyvnené E, tie čísla, štatistiky e, to jasne dokazujú. Čiže musíme e, istým spôsobom zachrániť, ochrániť, tak povediac, práva prírody. Takže gratulujem k tomuto úspechu a dúfam, že Európska únia aj komisia bude odteraz vážnejšie pristúpiť k týmto témam životného prostredia. Um, thank you, uh, uh, Chair. The i, all, like... Ďakujem pekne, pani predsednička. Najskôr by som sa chcela poďakovať e, ľuďom, ktorí bojujú za túto iniciatívu o ekocíde. Je naozaj dôležité tlačiť na nejaké legislatívne kroky v tomto ohľade. A ja chcem naozaj podporiť výzvu k akcii zo strany všetkých poslancov, ktorú spomínal Keith Taylor. Rada by som doplnila ďalší výbor, kde by sme mohli adresovať túto iniciatívu. Nie len do Envy a nie len do Libe, ale takisto aj na Agri a Fish, a teda na výbor pre rybolov pretože poľnospodárska rybolovná politika EÚ má zničujúce následky na ekosystémy po celom svete, vrátane Európy. Sú zodpovedné tieto oblasti za veľa ekocídy sami o sebe. Mám otázku na komisiu. Keď dochádza ku konfliktom záujmov medzi európskymi politikami a medzi e, európskou legislatívou, ako budete riešiť takéto konflikty. Keď na jednej strane európska poľnospodárska politika sa sústredí len na rast a stále tlačí len rast, ako môžete na druhej strane povedať, že budeme môcť schopní zabezpečiť ochranu ekosystému. Ďakujem, ďakujem pekne. Ešte jeden kolega, jedna kolega, Eleonora. A potom musím uzavrieť zoznam rečníkov a prejsť na ďalší bod. E, ďakujem, pani predsednička. Chcela by som poďakovať za prezentáciu a za to úsilie za to vyzbieranie všetkých tých podpisov a za pokračovanie e, v tomto boji. Chcela by som len povedať, že samozrejme plná správna aplikácia nariadenia EÚ by mala byť tou cestou, ako ísť. Niekedy príliš často však vidíme, že tak tomu nie je aj viacero prípadov, kde sa stretávame s porušeniami e, legislatívy alebo nariadení EÚ, respektíve v situácii, kde nedochádza k správnej implementácii. K tomuto by som doplnila, že možno ešte stále nám chýba epidemiologická analýza, epidemiologické štúdie v členských štátoch, e, tie by nám pomohli identifikovať, kde sú tie hlavné problémy, ktoré sú spôsobené rozdielnými zdrojmi, povedzme, znečistenia, kde sa ekocída deje dokonca v Európe. rozšírený a taký rozstýlený, rozstýlené používanie a analýzy o typoch znečistenia, či už vzdušia alebo vody. To treba všetko šíriť smerom na verejnosť a treba komunikovať a hovoriť o tom, ako budeme spoločné, spoločné statky spravovať. Ďalšia vec sa týka ekocid, teda environmentálnych zločinov. Videli sme z poslednej správy Eurojustu eh, minulý november, teda v novembri 2014, Eurojust uviedol, že zločiny proti životnému prostrediu často sú previazané aj s, trest, s organizovanou trestnou činnosťou a to sú veci, ktoré by sme tu mali riešiť ako Európska únia a musíme konať tak, aby sme e, porazili tento problém, ktorý má veľký vplyv na členské štáty. E, ďakujem pekne Otázka bola nasmerovaná na komisiu. Chcete sa vyjadriť a rýchle zareagovať? Ďakujem veľmi pekne. Chcela som len veľmi rýchle e, zareagovať z inštitucionálneho pohľadu na otázku pani Tanoka. Samozrejme, vaša otázka je veľmi hypotetická. Dnes ráno sme počuli tí z vás, ktorí ste boli na prvej časti vypočutie dnes ráno, tak Denis Akor, myslím, o tom hovorila. Hovoril o tom, že na to, aby sme my si mohli osvojiť eh, dobré myšlienky, dobré nápady, aj keď vznikajú v inom kontexte, myslím si, že všetci by mali mať voľné ruky a komisia má právo iniciatívy. A tie iniciatívy, ktoré vychádzajú z komisie, tie môžu byť vyvolané rôznymi vecami, politickým procesom, eh, uzneseniami na úrovni rovných alebo peer uzneseniami, môže to vychádzať z konzultácie zainteresovaných strán, Čiže toto je asi tam, kde ste mierili a takisto aj pán podpredseda Timmermans dnes ráno povedal, že v prípade, že iniciatíve sa nepodarí dosiahnuť tú prahovú hodnotu požadovanú, tak aj tak potrebujeme politickú diskusiu a dnes to robíme, čo je veľmi pozitívne. Otázka ale, čo by urobila komisia, keby tých milión podpisov bolo zozbieraných, to je naozaj veľmi ťažké zodpovedať, pretože nariadenie o európskych občianských iniciatívach je dôvod, prečo existuje. A ten dáva rámec, istý rámec takýmto veciam a stanovuje inštitucionálny rámec pre takéto postupy. V prípade, že by ekocida získal milión podpisov, tak potom by došlo k spusteniu veľmi konkrétneho inštitucionálneho procesu s vypočutiami, s účasťou komisárov a tak ďalej. A toto je rozdiel eh, medzi politickým rozhodovaním a rozhodovaním na úrovni kolegia my sme len drobní úradníci, ktorí by teraz e, nemohli celkom dôveryhodne povedať, čo by politika na, e, komisia na úrovni politiky, na úrovni kolegia bola urobila, keby e, bolo získaných milión podpisov. Ďakujem veľmi pekne za takúto úprimnú odpoveď a ďakujeme, že ste sa s nami podelili aj o, o to vypočutie, ste sa zúčastnili do vypočutia a že ste povedali, aký je názor. Je dobré, že spolupracujeme na takýchto typoch podujatí. No, myslím, že už to musíme uzavrieť. Vypočuli sme si skúsenosti z vašej strany, pani Merc. Počuli sme, ako ťažko sa získaval ten počet podpisov. Myslím, že teraz by sme mohli využiť e, spätnú väzbu a skúsenosti. Ďalší bod na našom zozname sa týka stanoviska k téme Európskej iniciatíve občanov. Spravodajkyňou je pani Becera, Beatrice, priateľka moja. A ona určite veľmi podrobne bude túto záležitosť zvažovať. Jeden zo spôsobov, ako to riešiť, je, že to vezmeme na vedomie a že takisto pôjdeme podľa odporúčania kolegyne Hausekampe a dáme vedieť Envy, Agri, týmto výborom, aby sme sa ubezpečili, že oni budú zapojení do akéhokoľvek follow-upu tejto veci. Môžem to takto spraviť? Váš e, močanie beriem ako súhlas. Ďakujem. Poďme teda ďalej e, na ďalší bod a tam e, pani Mici e, bude musieť čo najskôr cestovať späť do Malty, čiže potom, čo dám slovo Beatrice, tak hneď pôjde pani Mici. je, pokiaľ ide o to stanovisko k Európskej, k Európskej občianskej iniciatíve, tak eh, viacerí sme boli aj na tom vypočutí eh, do obeda, čo tu teraz sedíme, ale chcem hovoriť o tom, aké dôležité je to, čo sa tam preberalo. Bolo to produktívne, bolo to veľmi užitočné, ilustratívne, ale zároveň sme sa mohli podeliť o informácie, ktoré myslím, že išli všetky, dá sa povedať, jedným smerom v tom zmysle, že bol tam istý pocit, isté také spoločné vnímanie toho, že v rámci Európskej občanskej iniciatíve, iniciatívy musíme spraviť ešte toho veľa, odstraňovať prekážky, spraviť z toho iniciatívu, ktorá je naozaj užitočná, plodná, občianská, európska. A na to potrebujeme sa poučiť z tých skúseností, ktoré máme. Jednak e, teda, aby sa e, splňali isté e, vlastne požiadavky a takisto, aby sme sa pozreli, prečo nesplnili tie požiadavky, tie iniciatívy, ktoré neprešli. Z toho sa tiež dá poučiť a máme tu ďalšie nástroje ako napríklad change a tak ďalej. To všetko sú veci, ktoré sa dajú použiť strany ľudí, ktorí chcú zmeniť veci. Máme tu aj prepojenie na akademickú scénu a tá správa, ktorú máme k dispozícii, teda stanovisko k tej správe, tak tam e, nielen máme príležitosť spoločne pracovať, pretože máme tu spoločné názory, ktoré sú naozaj dosť podobné, ale zároveň platí, že na rozdiel od toho, čo sa môže stať v prípade iných e, stanovisk, bude, alebo malo by to byť veľmi efektívne v tom zmysle, že dúfame, že toto stanovisko bude viesť tomu, že sa budú príjmať konkrétne rozhodnutia a vykonávať konkrétne aktivity, aby tieto prekažky boli odstranené. Napríklad sú tu otázky, kde sa relatívne zhodneme, napríklad, že má byť nejaký one-stop shop e, pre všetky členské štáty, alebo v každom členskom štáte, tak aby sme mohli spoločne e, pracovať aj s komisiou. Potom e, nakoniec to platí aj pre všetko, čo sa týka tej samotnej iniciatívy alebo uh, aké informácie sa na to eh, vyžadujú, aby každý občan vedel, na koho sa má obrátiť. Potom sú otázky súvisiace s garanciou eh, rovnosti prístupu, pokiaľ ide o spustenie iniciatívy. Napríklad máme tu potrebu dopracovať sa k spoločnej identifikácii ľudí, ktorí podpísali danú žiadosť Čiže čo to je jednotná európska identifikácia, aby takéto niečo naozaj fungovalo. Potom máme tu potrebu garantovať nielen e, e, justičný e, aspekt tých, ktorí podávajú tú žiadosť. A takisto je tu istý, istá potreba toho, aby tento proces bol transparentný a aby sme garantovali to, E, že je známe to, čo, pre, e, je známe to, čo prebieha, aby to e, aj navrhovateľia poznali, aj jednotliví občania. Takže do tohto by mali byť aj naše médiá zaangažované, aj proste všetky ostatné nástroje, ktoré máme k dispozícii. A na záver chcem povedať, že tento proces, ktorý chceme vykonať v rámci tejto správy, v prvom rade má cieľ, ktorým je jasne ukázať, že Nehovor, nehovoríme tu o nejakom um, prázdnom nástroji, že chceme tým iba zabaviť našich občanov, že si môžu myslieť, že niečo s tým môžu uh, navrhovať, alebo tak uh, proste treba naozaj mať e, taký nástroj, ktorý umožňuje participáciu našich občanov a aby prebiehal reálny politický dialog, aby to bolo naplnené konkrétnym obsahom. Aby to nebola nejaká iba prázdna škrupinka. A v tomto zmysle uh, je dobré, aby sa aj mm, komisár Timmermans e, vyjadril, respektíve už sa vyjadril. Dobre, takže teraz stručná diskusia, ale veľa času už nemáme, pretože koordinátori sme trošku to natiahli, naše stretnutie. Ešte raz sa ospravedlňujem, ale rovno môže vystúpiť pani Mici, nech sa páči. Ďakujem. Podobne ako viacerí kolegovia, e, bola som na tých, na tom vypočutí. Bolo to veľmi zaujímavé. Vypočuli sme si stanoviska od viacerých ľudí. Boli tam veľmi dobré návrhy, aj výhrady prípadne, argumenty. A myslím, že sme ich mali e, mať na pamäti, keď pôjdeme ďalej v tom procese. A súhlasím s tým, čo hovorí pani e, Besera, čo teraz ona teda povedala, veľa e, z toho podpisujem aj ja. A ja by som chcela dosiahnuť to, aby občania, ktorí dostali právo, budú mať aj prístup, reálny prístup k tomuto právu, pretože niekedy dávame isté práva, ale potom už je náročné pre nich tie práva aj v praxi využiť a, a to až do tej miery, že vlastne potom tie práva ako keby ani neboli. A bol by, bolo by som rada, keby táto občianská iniciatíva nedopadla takýmto spôsobom, že je to iba nejaký akademický e, element, e, kde ukazujeme, že pre občanov niečo teoreticky robíme, ale v praxi to tak nie je. Čiže je dôležité, aby občania boli lepšie zaangažovaní do tohto, je dôležité, aby sme vzdelávali našich občanov, aby vedeli, ako toto svoje právo môžu využiť. Transparentnosť je veľmi dôležitá, vzdelávanie je veľmi dôležité musíme zabezpečiť, aby v každom členskom štáte boli informácie dostatočné, aby ten prístup bol dostatočne jednoduchý, aby tí ľudia to mohli vlastne využívať, pretože milión e, podpisov, e, akým spôsobom k tomu chcete prispieť ako občan, ak to o tom neviete, ako máte možnosti, tak vlastne je tam istý E, rozpor a vlastne celá tá aktivita nedáva zmysel. Čiže možno nejaká možnosť online e, zbierania podpisov, vďaka tomu by to mohlo byť ľahšie pre našich občanov. Takisto treba zabezpečiť, aby e, to nebolo niečo, čo budú využívať lobistické skupiny alebo zneužívať. Chcem, aby naozaj to boli konkrétni občania, ktorí niečo chcú povedať, ktorí sa chcú vyjadriť. E, nedáva zmysel aby sme mohli e, týmto reagovať iba na požiadavky lobbystov, lebo tí už vedia, ako tieto veci vybavovať. E, čiže treba naozaj tie prekažky odstrániť, aby bežní ľudia mohli e, túto občianskú iniciatívu v praxi využívať. Čiže aby to nebol iba nástroj pre nejaké vplyvné organizácie, ale naopak, aby občania to poznali, aby prebehla osveta, aby boli o tom informovaní. Ja ako tenová spravodajkynia som pripravená pracovať týmto smerom a teším sa na spoluprácu e, so spravodajcom, aby sme sa uistili, že naozaj občania budú takýto demokratický nástroj čo možno najlepšie využívať. Ďakujem. Ďakujem pekne a e, dúfam, že pekne a bezpečne do, docestujte naspäť na Maltu. Ďalej, pani Hafika. Ďakujem e, pekne. Budem hovoriť po holandsky. Som sklamaná, pokiaľ ide o túto občianskú iniciatívu. Nie e, zo strany občanov, samozrejme, ich e, aktivity sú hodnotné, ale proste sú tam isté technické prekážky, ktoré existujú a proste je ťažké, aby e, tá iniciatíva bola naozaj úspešná a ja by som bol rada, keby sme sa poučili z týchto chýb a aby sme tento systém eh, do budúcna vylepšili. Chcel by som navrhnúť nasledovnú vec. Častokrát komisia proste nereaguje primeraným eh, spôsobom a snaží sa toho nejakým spôsobom vyvliecť. Eh, povie, toto nespada pod našu právomoc a teda danú e, občianskú iniciatívu neprijímame. Napríklad v prípade TTIP to tak bolo. To podpísalo vyše e, milióna ľudí, 1,5 milióna ľudí to podpísalo, e, rôzne e, organizácie sociálne a neviem aké a teraz komisia povie, že to nespada pod naše právomoci, ale čo to má znamenať, keď nemáte právomoci, to znamená, že nie ste zodpovední za nejakú vec, v každom prípade niečo treba E, spraviť, keď dostanete toľkoto podpisov? Nejako na to treba zareagovať a diskutovať o tom. Mrs. Curtin Darling. Pani Curtin Darling. Ďakujem. Tiež si myslím, že do obeda to bolo veľmi zaujímavé podujatie bolo to možno jedno z najlepších vypočutí, na ktorých som kedy v Európskom parlamente bol a bolo tam naozaj veľa informácií, veľa rečníkov, ale boli naozaj zaujímaví. Veľa som sa dozvedela. Treba nejakým spôsobom odekadliť v správe výsledky občianskej iniciatívy, že teda e, mali by sme e, mať právo na kontrolné aktivity, na, na konkrétne aktivity, tak pardon. E, ja som napríklad v prechádzajúcom parlamente sa venovali, venoval téme práve na vodu, práva na vodu a je veľmi frustrujúce, keď sa budete snažiť e, e, proste prispieť k tej iniciatíve a potom zistíte, že z toho vlastne žiadna reakcia poriadne, ani ani nevyplnie. To je naozaj frustrujúce. Ten systém by mal byť oveľa jednoduchší a plne podporujem to, čo podala Malina teda, že ten jeden nejaký formulár, jednotný formulár by bol e, dobrý, bolo by to oveľa jednoduchšie. Viem, že neskôr po obede sa k tomu ešte dostaneme, ale treba premyslieť aj rozsah týchto iniciatív a teda pokiaľ ide o niektoré oblasti európskych e, právomocí. E, definícia právneho aktu znamená, že je v zásade nemožné organizovať ECI v súvislosti s obchodnou politikou. Napríklad tam e, sa ukázalo, že z toho dôvodu TTIP e, nemohla byť akceptovaná ako téma iniciatívy. E, argumentácia Európskej komisie z hľadiska právneho bola správna, ale z hľadiska politického toho vyplýva, že vlastne celá oblasť politiky vlastne um, sa z toho nejakým spôsobom vymýka, pričom Európska únia za to je zodpovedná a to tiež treba v tej správe spomenúť pretože aká potom je kredibilita celého procesu, pokiaľ sú celé oblasti európskej politiky, kde vlastne mm, sa ich to nemôže týkať z definície. Ďakujem, Paše. Počaky teda, pardon. Thank you for the floor. <laughs> Ďakujem pekne Chcel by som približiť len jednu, jednu súvislosť a dať do pozornosti všetkým. Dnes e, bol naozaj veľmi dobrý deň. Naozaj veľmi veľa bolo povedaného. A ja som sledoval aj reakcie médií. Tie témy sme naozaj dobre prerokovávali. Teraz musíme dať pozor, od nás bude závisieť, ako budeme pokračovať e, v tomto príbehu. Či sa to bude vyvíjať dobre, môže byť, že to naberie aj nesprávny smer. Ak to tak bude, tak sme zodpovední. Ale aj keď to bude dobre postupovať, tak e, tiež máme zodpovednosť. Ja som tieňový spravodajca pre túto tému a ja veľmi dôsledne budem túto tému ďalej riešiť, aby sme ju aj zlepšovali postupne, aj formou pozmeňujúcich návrhov. Tie neza, teda neziskové organizácie sú za nami, veľká časť mediálnej obce nás podporuje, to je dôležité a takisto máme podporu verejnosti, to musíme využiť. Tým pádom môžeme zlepšiť aj dôveryhodnosť Európskeho parlamentu. Thank you very much. V poriadku, ďakujem. Už sa nehlási nikto, respektíve na hlasovacom na, na zoznam rečníkov už nemám nikoho, už sa prosím nehláste, pretože času už nie. Navyše. A e, teraz časové aspekty. Návrh stanoviska sa bude preberať 16. apríla, potom lehota e, pre pozmeňovacie návrhy 23. apríla a hlasovať budeme na výbore v júni 23. 6. A to je možno dokonca aj posledný datum pred letom? Asi nie, ale v každom prípade e, bude to relatívne tesne pred letom. Ďalší bod na programe stanovisko, pokiaľ ide o tú iniciatívu, ktorá sa týka práva na vodu. Spravodajkne Margaret Oken, tešíme sa, že ste tu, milá kolegyňa, a že nemusíte byť ešte e, e, niekde na letisku. Takže nech sa páči. Ďakujem pekne, prepačte, že bol tam trošku nejakým spôsobom e, istý zmetok, ale som sa rozhodla, že tú dánsku aktivitu si posunieme na neskôr, aby sme mohli poriadne prebrať túto tému dnes. Nič som nenapísal, kým som nebola pritom na vypočutí dnes e, ráno. Čiže som iba stručne povedať, že ak tento nástroj má byť e, rešpektovaný ako nástroj občanov, tak minimálne musíme zabezpečiť, že keď komisia slúbi, že niečo spraví, takže to je naozaj spraví. My sme spravili celkom dobré postupy, máme isté e, vypočutia, keď sa predloží úspešne nejakým spôsobom takáto občianská iniciatíva. Mali sme vypočutie k právu návodu, tá prvá bola, to prvé bolo úspešné. E, hearing sa vlastne uskutočnil pred rokom, 17. februára na výbore Envy. Bolo tam prítomnosť aj nášho výboru, aj IMCO, aj DEVE. A potom 19. marca sme mali k tomu oznámenie e, komisie, ktorá povedala, že oni s tým niečo aj spravia. A potom sa nestalo nič. A viem to, máme tú novú e, komisiu, ktorá e, si myslí, že environmentálne témy nie sú dôležité, že to sú nejaké drobnosti, majú pocit, že tieto environmentálne témy sú nejaké E, ženské, alebo aké naozaj musím proti tomu sa ozvať, keď to nie je drobnosť. A mám pocit, že aj tu v tomto prípade budeme mať takýto prístup k životnému prostrediu aj v rámci teda novej komisie, že aj ona bude vystupovať v tom duchu, že to sú nejaké detaily. Ale ak tento nástroj má byť praktický a užitočný a toto sme my slúbili, tak samozrejme niečo musíme v praxi z toho vyťažiť a nestačia mi k tomu iba tie reči, ktoré boli, pokiaľ ide o energetickú úniu včera. My chceme konkrétne výsledky a nie iba zelené reči. Mohla by som tu spomenúť, že sa musíme uistiť, že budeme mať dobrú legislatívu a že sa poriadne vykoná revízia legislatívy v oblasti vody. Viem, že v prvom rade je to úloha pre e, výbor Envy. V prípade nášho výboru si myslím, že by sme mali byť alebo v prvom rade sa snažiť zdôrazňovať to, že používanie e, tých, toho pôvodného dohovoru jednotlivých členských štátov by sa malo lepšie e, uplatňovať. E, častokrát o tom ľudia nevedia, alebo aj vládky. A tu na európskej úrovni by sme sa mali ubezpečiť, že máme oveľa väčšiu transparentnosť. komisia požaduje, aby všetky komisie, pokiaľ ide o situáciu e, s vodou, aby tieto boli k dispozícii pre občanov a mali by sme trvať na tom, aby e, proste tie jednotlivé postupy jednotlivých členských štátoch boli e, správne a primerané. Na záver chcem povedať, že by som poprosila tieňových spravodajcov, kolegov, že ak majú nejaké nápady, aby to dali do mojej správy, aby mi to predložili najskôr v pondelok, aby sme tú správu mohli čo najskôr uzavrieť a poslať vám ju. Čiže chcem vás iba poprosiť, milí kolegovia, aby ste mi to dali a chcem sa vám poďakovať za to, že ste trpezliví a myslím, že to je dôležité, aby sme si vypočuli to dnešné e, vypočutie, vlastne ten dnešný hearing, že tam boli. Dobre, ďakujem pekne. Ďalej, pán Naď. Köszönöm szépen. Köszönöm az előadó véleményét, e, Ďakujem pekne. Ďakujem za tento názor. A ako zástupca EPP si myslím, že sme zaznamenali úspešnú spoluprácu. Ja som bol poslanec e, výboru Envy a predtým e, som zastával aj pozíciu ministra životných prostredí. Viem preto, ako je to dôležité a viem, že štát e, zohráva veľmi dôležitú úlohu a zodpovednosť nesie. Teším sa, že prvá iniciatíva, ktorá sa vzťahuje k životnému prostrediu, to dotiahla až po komisiu. To prijatie komisie bolo pomerne vlážne a nevyústilo to ani do prijatia legislatívneho návrhu. To len ukazuje, e, že tá právna technika sa zmiešava s politickými otázkami. A to ohrozuje takéto iniciatívy, aj túto konkrétnu iniciatívu, ktorú bolo možné označiť ako úspešnú. A osud tejto iniciatívy je neistý. Európsky občania strácajú takýmto spôsobom dôveru v inštitúcii a môže to byť aj nová rana pre dôveryhodnosť Európskej únie. My sme dali eh, tento nástroj do Lisabonskej zmluvy, pretože sme chceli zlepšiť participatívnu demokraciu v Európe. Keď máme iniciatívy, ktoré našli podporu miliónu a viac občanov a keď nevyústia v nič, tak potom sa bude veľa viac ľudí odkláňať od Európy a predovšetkým aj od inštitucionálneho usporiadania Hovorilo sa o tom, že potrebujeme konanie, ktoré pokrie e, takúto iniciatívu, ktorá bude fungovať bez e, nejakého zádrhelu, ale sú tu problémy so zbieraním podpisov. Je ťažké mať prehľad e, potrebujeme taký nástroj, ktorý bude aj užívateľský, priateľský a potrebujeme mať každopádne aj centrálne, centrálne, centrálny úrad, na ktorý sa budeme môcť obrátiť a tak smerovať tam informácie. Napriek týmto prekážkám bolo zozbieraných 10 miliónov podpisov. Nakoniec to bolo eh, tak zamietnuté komisiou. Aj my v Európskom parlamente by sme mohli spraviť nejaký pozitívny krok a je samozrejme dobré a fajn, že dnes túto iniciatívu o životnom prostredí riešime ďalej, ale to nepostačuje. Pokiaľ ide o túto iniciatívu, samozrejme aj komisia by mohla spraviť isté kroky a členské krajiny by mohli byť eh, motivované k spolupráci eh, v tejto oblasti. Celý Európsky parlament by to mohol prevziať do programu, ako náhle sa stane iniciatíva občianská úspešnou. Parlament eh, musí zaujať stanovisko aj v otázkach, kde sa aktivizuje milión, respektíve viac obyvateľov, milión, dva, obyvateľ, milión, dva milióny obyvateľov, bez ohľadu na to, či to spadá do pôsobnosti únie alebo nie, musíme to potom dávať do programu. Pretože takýmto krokom dokážeme posilniť dôveru občanov. A čo je možno najdôležitejšie, v takýchto prípadoch môžeme potom aj vlády a parlamenty členských krajín e, nabádať k tomu, aby sa venovali takýmto iniciatívam, ak eh, to spada do ich pozornosti. V poriadku, ja vám dám vedieť eh, ten časový rozvrh eh, navrhovaného postupu. 17. marca budeme hovoriť o návrhu stanoviska. Margaret tu nebude, ale určite bude zastupovať niekto iný zo zelených. Časový termín na posielanie pozmeňovacích návrhov je 7. marca. Hlasovať budeme 5. Mm, mája tu na výbore. Máme tu teraz ďalšie stanovisko o výročnej správe o situácii s, so základnými právami v EÚ. Spravodajkyňou je Soledad Cabezón Luis a dám vám rovno slovo. Gracias, presidenta. Ďakujem. Budem uh, snažiť byť e, stručná, pretože ešte si treba vypočuť aj uh, autorov uh, petície. Deň bol už dlhý. Na úvod chcem povedať, že si myslím, že ide o dôležitú správu. Hovorí vlastne o zmysle Európy v súčasnosti, o tom, ako my vnímame Európu, ako ju chápeme. A základné práva, to je vlastne základ európskeho občianstva pre našich občanov, pre naše milióny občanov. A tieto princípy sa posilňovali v jednotlivých e, zmluvách a myslím, že momentálne tá revízia je veľmi zaujímavá, pretože máme tu situáciu, ktorá testuje tieto práva, tak by som e, povedala, proste tá kríza, tá ekonomická situácia, tie problémy, ktoré máme v našej ekonomike, e, naozaj e, nás prinútia rozmýšľať o tom, akým spôsobom sa e, E, tieto práva v Európe dodržajú a pokiaľ je to mm, prípadne potrebné, tak aby sa e, tieto základné práva mohli aj revidovať. Chcem zdôrazniť, že naďalej sa treba e, venovať téme boja proti diskriminácii v rámci celej Európskej únie z akéhokoľvek dôvodu a požadujeme potrebu toho, aby smernica, ktorá momentálne je zablokovaná na komisii, teda to je tá antidiskriminačná smernica, aby bola odblokovaná a aby sme v rámci našej sociálnej Európy dosahovali ďalšie e, kroky tým e, žiadaným smerom, aby sme mohli garantovať e, rovnoprávnosť a dôstojnosť všetkých ľudí bez hľadu na ich rozdiely. A Častokrát sa hovorí v poslednom čase aj o boji e, proti terorizmu, to je zložitá, citlivá téma a častokrát e, tam hovoríme tiež o rôznych právach, o rôznych citlivých e, oblastiach a treba aj toto revidovať takým spôsobom, aby neboli pritom porušované základné práva, ktoré máme v našich nulách uvedené. Čiže ja som za to, aby sa tieto témy ešte detaľnejšie e, prebrali. A ak máte nejaké vynávrhy, e, jednotlivé skupiny, tak dajte mi prosím vedieť, budem to voči tomu otvorené. Ďakujem. Ďakujem pekne. Komisia, vy sa nechcete e, k tomuto vyjadriť? Dobre, takže to znamená, že už ani nikto ďalší o tom hovoriť nebude. E, termín na podávanie pozmeňovacích návrhov, ale nie, vidím, že Lamra sa hlasí o slovo. Nech sa páči. Prepačte, pani predsedajúca. Bola som troška nepozorná. Chcem sa poďakovať e, kolegovi za prácu, ale takisto som chcela zniesť pár otázok na vytvorenie stanoviska také, ktoré bude napomocné pre komisiu, pre výbor LIBE. Ja si myslím, že je veľmi dôležité dokázať dať respektíve e, riešiť tie petície, ktoré dostávame a na ktorých pracujeme. Počnúc e, tými petíciami, ktoré no, vychádzajú z tých, ktoré teda dostávame, ja som uvažoval nad tým, že by e, sme mohli nad niektorými veciami sa zamyslieť. Vzhľadom k tomu, že mnohé petície prichádzajú na tento výbor a týkajú sa zvyšujúcej sa pozornosti občanov na otázky životného prostredia, takisto sa viažú aj na otázky zdravia. Myslím si, že by bolo vhodné, keby tam bol odkaz, e, ktorý sa týka zásady prevencie 190, článku 191, e, pokiaľ ide o ochranu životného prostredia. Tak je to teda článok karty. Takisto v správe ombudsmana e, bolo veľa dobrých vecí, naozaj viac ako teda veľa vecí, 68 petícií, tie nespadali povedzme do tej pôsobnosti, ale možno by bolo napriek tomu zaujímavé zapracovať do stanoviska skutočnosť, že každý občan sa môže obrátiť na prvej inštancii na ten výbor, ktorý sa zaoberá petíciami, ktorý je zodpovedný v členských krajine, v členskej krajine. A že je tu absencia takýchto výborov v niektorých členských štátoch Okrem toho viaceré tie doručené petície, ktoré prichádzajú na tento výbor, sa viažu na otázku únosu maloletých. To sú veľmi dôležité témy, ktoré Európska únia by mala byť schopná riešiť čo najvážnejším a serióznym prístupom pravdepodobne toto stanovisko bude predstavovať príležitosť mimoriadne zaujímavú a mimoriadne dôležitú, pokiaľ ide o zozbieranie takéhoto stimulu, ktorý vyplýva z týchto petícií, ktoré dostávame a ktorý sa týka aj tejto správy, ktorá bude vypracovaná na úrovni výboru. Okay, very good. Výborne. Nikto sa teda nehlási, tak už nebudem pakovať, čo som hovorila o tom časovom rozvrhu, ale prejdeme na či predsa pani Sanoka, nech sa páči. Ďakujem za slovo. Ja som tieňová spravodajkynia za zelených. No a naozaj oceňujem tento návrh a prácu, ktorú odviedol autor stanoviska. Najmä naozaj oceňujem aj vašu úvodnú časť B, kde sa hovorí, že tretina petícií, ktorú sme dostali, sa týka otázky základných práv uvedených v charte. Taktiež hovoríte o článku 51 charty. Čo je dôležité, ale nie je tu uvedené, že článok 51 nám bráni byť aktívny, keď e, e, petície dostaneme. A od komisie počujeme len to, že to nie je právomoc Európskej únie zasahovať, pretože článok 51 uvádza, že môžeme e, chartu riešiť iba pokiaľ to spadá pod európske právo a mali sme napríklad cezaničné prípady, napríklad e, týkalo sa to detí. A e, ďalšie problémy s porušovaním základných práv, ale komisia za normálne okolnosti hovorí, že to nie je naša právomoc, je to právomoc členských štátov. Takže ja by som naozaj ocenila to, aby sa tá, toto stanovisko zamerávalo na oblasť, ktoré sa špecificky venuje náš výbor. No a keď budeme vypracovať pozmeňovacie návrhy, tak by sme sa mali zamerať na to, že toto sú hlavné problémy, keď hovoríme o uplatňovaní charty a skúmaní konkrétnych petícií. Nie je možné toto riadne uplatňovať. Musíme tie petície uzavrieť stačí riešiť iba otázku politického vplyvu, ale nič viac práve kvôli článku 51. Je to naozaj veľký problém, myslím si, že výbor Líbe sa k tomu tiež vyjadrí. Ja však navrhujem, aby sme určili problém výboru pre petície, keď hovoríme o zmienkách o charte. Ďakujem. Komisia si teraz vypočula stanovisko spravodajcu a tieňových spravodajcov. Chcete sa prihlásiť o slovo alebo nie? Yes. Thank you, um, Madam Chair. Uh... Ďakujem za slovo. Obávam sa, že budete počuť rovnakú odpoveď, akú ste už často, častokrát počuli. Ja viem, že charta e, základných práv na prvý pohľad môže naznačovať občanom, že toto e, sa uplatňuje na všetko, ale v článku 51 sa veľmi jasne hovorí, kde sa čo uplatňuje, kedy e, to záleží na, na inštitúciách či na členských štátoch, ktoré uplatňujú právne predpisy. No a ja samozrejme chápem, že z vášho pohľadu, z hľadiska výboru na peti- pre petície, toto je veľmi neuspokojivé, avšak je to politická otázka, politický problém. No a toto je jediné stanovisko, ktoré môžeme zopakovať a potvrdiť my za komisiu. Ďakujem. Dobre, čiže tu sa podávajú pozmeňovacie návrhy do 16. o 6. večer 16. marca. Čo je e, už čoskoro. A potom e, sa to na výbore bude preberať 16. apríla a potom možno na junovej alebo júlovej plenárke, to ešte naisto nevieme. No a teraz, dámy a páni, prosím, pripútajte sa. Máme tu ďalší problém, o ktorom musíme hovoriť, a to je stanovisko o odporúčaniach Európskej komisii, o rokovaniach, eh, o TTIP. Spravodajcom je pán Valensa. A hneď vám dám slovo, pán Valensa. Ďakujem za slovo. Kým ako začnem, rád by som zúraznil fakt, že počas prípravy stanoviska som sa pokusil naozaj všetkých zahrnúť, pokiaľ ide e, o množstvo petícií, e, ktoré sme pred sebou mali. tak tiež by som sa chcel poďakovať sekretariatu za to, že robil úžasný kus práce a pri splnení tohto ambiciozného cieľa naozaj za týmto petíciám venovať čo najrychlejšie a pripraviť e, zhrnutie v patričnom čase. Ako všetci vieme, TTIP je naozaj jeden z hlavných bodov programu EÚ a e, zbudzuje veľký záujem e, všetkých zúčastnených stran. Naši občania vyjadrili množstvo obav, ktoré my v našom výbore musíme brať vážne. Musíme sa im seriózne venovať. Tieto otázky možno rozdeliť do viacerých oblastí. Týkajú sa kvality e, importovaných potravín, práva európskych občanov na digitálne sebaurčenie, otázky transparentnosti, hospodárske dopady a taktiež sa to týka ochrany investorov v rámci ISDS. Počas marcovej schôdze budeme hovoriť o týchto petíciách a ja som navrhol koordinátorom, aby si vybrali petície vzhľadom na tému, eh, ktorej sa venujú. Toto umožní Európskej komisii aby na ne reagovala najefektívnejším spôsobom. Taktiež som poslal všetkým odporúčania. Teraz by som e, zdôraznil, že som poslal odporúčania vzhľadom na všetky e, oblasti tém počas schôdze s Európskou komisiou ma ubezpečili, že urobia všetko, čo bude v ich silách, aby boli pripravení na marcovú schôdzu, aby mohli tam reagovať na tie, ktoré petície. Naozaj dúfam, že si vypočujeme viac o reakcii Európskej komisie na odporúčania, ktoré vyplynuli z verejných konzultácií e, zorganizovaných Európskou ombudsmankou. Som veľmi rád, že náš výbor sa rozhodol navrhnúť toto stanovisko, pretože to poukazuje, že sme naozaj zaviazaní e, našim občanom. Domnievam sa tiež, že toto stanovisko by bolo naozaj užitočné, pokiaľ ide o ďalšie nadchádzajúce petície e, o TTIP, ktoré pokrývajú tie isté témy. Ako náhle budeme sa týmto témam venovať, bude pre nás jednoduchšie spracovať ďalšie petície, ktoré budú prichádzať, čo nám jednoznačne pomôže. Každopádne, Naozaj sa teším na spoluprácu s tenými spravodajcami. Veľmi rád si vypočujem ich pripomienky. Prosím, nezabúdajte, že toto je nelegislatívny uh, návrh, čiže musí to byť krátke, musí to mať menej ako jednu stranu, alebo teda maximálne jednu stranu. Ďakujem a teraz uh, sa môžete hlásiť o slovo. Jude. Ďakujem za slovo. Ďakujem aj tebe, Jaroslav, za návrh aj za informácie o e, ďalších mesiacoch. Je veľmi dobré, že sa budeme maximálne snažiť v tom e, malom časovom rámci, ktorý máme k dispozícii pred plenárkou a hlasovaním na INTE, aby sme sa tomuto venovali. Je to naozaj veľmi veľa petícií, Musíme sa ubezpečiť, že tie obavy občanov sú ošetrené, aj keď ako ste rovili, to bude zľavý proces, pretože je pravdepodobné, že ešte dostaneme viacero petícií na túto tému a možno, že práve na marcovej schôdzi sa rozhodne o tom, ako to budeme riešiť. Je tu pár vecí, o ktorých by som chcela hovoriť. Myslím, že sú v stanovisku adekvátne pokryté, avšak chcela by som E, ti predstaviť, aké pravdepodobne vznesieme mm, pozmeňovacie návrhy. Viem, že zásadou je pokryť všetkých petície, ktoré dostávame, avšak me, veľmi veľa z nich sa týka ISDS a ja si nemyslím, že to môžeme ignorovať, pretože verejnosť je naozaj znepokojená um, touto témou. Komisia spustila verejné konzultácie a tieto verejné konzultácie prebiehali eh, v tom istom období ako eh, v období, kedy boli podané niektoré z týchto petícií. A to myslím si, že musí byť v stanovisku uvedené. A taktiež by sme mali tam uviezť výstupy eh, konzultácií, kde 97% respondentov, čo je naozaj veľmi veľa, veľmi veľa respondentov, 150 tisíc respondentov naozaj negatívne reagovalo na ISDS. Musíme sa pozrieť na e, samotnú podstatu petícií, ale aj to, že to naozaj odráža reakcie občanov, že to stimuluje verejné e, otázky. Je mi trocha ľúto, že sa, ne, že sa nezoberáme otázkou, že došlo k pokusu o iniciatívu európskych občanov vo veci TTIP a skutočnosť, že iniciatíva občanov bola vylúčená, nakoľko nevychádzalo z právneho aktu, ale len z predbežného dokumentu, ktorým bol mandát obchodný. Myslím, že to istým spôsobom spadá do našej pôsobnosti ako výboru a možno budeme musieť nájsť spôsob, ako to zohľadníme, e, pretože to len preukazuje e, mieru tých obáv, ktoré sa viažú na TTIP a ktoré občania spomenuli. Bez ohľadu na obsah je fakt, že to sú rôzne záležitosti, ktoré dali občania do pozornosti. A nakoniec, aby som príliš to nezdržoval, lebo všetci sa ponáhľajú domov, otázka transparentnosti. Je tam časť, ktorá sa týka privítania úsilia komisie z pohľadu transparentnosti z úrovne ombudsmana, ale myslím, že by sme mali uvažovať aj o niektorých kritických hlasoch, e, pokiaľ ide o reading room, to, to čítárne, pokiaľ ide o tie dokumenty, ktoré by skutočne mohli byť súčasťou verejnej domény, že sú e, v reading room a tam nemajú k ním e, prístup mnohí, čiže pokiaľ ide o postupenie informácií niektorých obsahových to by sa mohlo týkať niektorých úvah ombudsmana ohľadom transparentnosti, ohľadom jednoznačnosti. Ja sa teším na marcové stretnutie, myslím, že bude veľmi zaujímavé si vypočuť predkladateľov petície a potom uvidíme, ako s tým naložíme. Ďakujem. E, ďakujem veľmi pekne, pani Oken. Ďakujem. E, najskôr e, by som si dovolila krátku pripomienku. E, mnohí z nás tu 17. marca nebudú, pretože je to polotyrkizový týždeň. A bolo veľa delegácií vybavených. delegácia delegácie do Palestíny. Takisto v rámci iniciatívy Právo na vodu. Aj tam sa dejú nejaké tieto vedúcich záležitosti nebudeme mať ani jazykové pokrytie. Chcem len upozorniť, že to dôležité, dôležité podujatie, ktoré sa deje k tvojej správe, Jaroslav, to je práve je na začiatku Tyrkizového týždňa. To je naozaj e, riziko. Naozaj e, je mi ľúto, z tohto miesta hovorím, že to tak je, ale to sme nemohli vedieť predtým a myslím, že by sme mali k tomu pristúpať veľmi opatrne. Je tu už veľa petícií a je možné, že v budúcnosti budeme svedkami toho, že bude podkopaná naša legislatíva aj napriek tomu, že dostaneme prísľub, že sa tak nestane. hre je toľko vecí v tejto chvíli a keď sme eh, ku koncu roka riešili legislatívu, keď sme sa bavili o transparentnosti v farmaceutickom priemysle, týkalo sa to klinického skúšania, e, naozaj by privítali občania veľkú transparentnosť tejto oblasti. A čo som bol svetkyňou tesne potom, presne tá legislatíva sa dostala na taký zoznam nenaplnených legislatívnych ako presne zo strany Spojených štátov a ich odvetvia, čo sa chceli vlastne zbaviť. A farmaceutický priemysel aj teraz vysiela také signály, že chce sa zbaviť všetkej tej transparentnosti, za ktorú bojujeme. Súhlasíte so mnou, ale mali by ste si uvedomiť, že je to tak e, riskantná vec a neviem vôbec o tom, či sú tam nejaké pracovné miesta a bolo to spochybnené, že to nejakým spôsobom navýši pracovné príležitosti, naozaj sa to dá napadnúť a výhoda, ktorá by plynula z zrušenia nejakých colných bariér, mm, nevieme presne, lebo Európa a Spojené štáty, ako to je, to je bežná, bežné volanie po, po voľnom obchode. Ja som za to, pretože som zastankyňou voľného obchodu, ale tu nejde o voľný obchod. Tu ide o to, ako harmonizovať a v tomto procese je otázka ako tam vstupujeme do toho. Mali by sme investovať oveľa viac vedomých úvah, tak ako to bolo spomínané v prípade nástroja ISDS. Nie je dobre, keď my vyčlenieme naše súdy, vlastne mimo toho ich stávame, keď ide o nástroj, ktorý sa týka obchodu medzi krajinami, medzi štátmi e, so slabými právnymi systémami, je to porovnateľné s tým, čo sa snažíme teraz uzavrieť medzi EÚ a Spojenými štátmi. Je to oveľa dramatickejšie, čo sa tu odohráva, ako keď e, normálne e, sa zaoberáme obchodnými dohodami, dochodami o voľnom obchode, kedy to môže ísť hladko a tak, teda ja sa naozaj obávam. Naozaj je celkom možné, že sa my sami dostaneme do pasce ale ďakujeme za správu do posiaľ, ďakujeme za slušnosť vrátanie tých predkladateľov petície a ja varujem, že to naozaj bude ešte ťažšie a horšie. Jaroslav, nevyzeráš vyplašený. Za normálnych okolností, len keď som veľmi nahnevaná, tak e, je možné to čítať z mojej tváre. Ďakujem pekne a teraz pani Albilo Guzman. Ďakujem pekne za skupinu GUE. A teda tento výbor by sa mal zaujímať o občianskú účasť, o transparentnosť a tak ďalej. A keď zohľadíme aj, akým spôsobom sa e, vyvíjajú e, e, rozhovory o TTIP, tak treba povedať, že toto stanovisko by malo byť ambiciozne a naozaj kritického charakteru. Mali by sme naozaj odsúdiť, že z tých vyše 500 e, stretnutí, e, tiež e, okolo 500 boli stretnutia s lobbystami, čiže okolo 92% stretnutí sa týkali veľkých firiem a veľmi málo stretnutí bolo s mimovládkami alebo s odbormi alebo so spoločenskými inými organizáciami. Čiže malo by sme tam takisto odkedy, akým spôsobom sa informácie neposkytujú občanom. My ani ako poslankyne Európskeho parlamentu nemáme prístup k všetkým informáciám a navyše e, v tej e, miestnosti, e, kde sa dajú tie dokumenty prečítať, tak tam tiež nemáme všetci prístup. A ešte tu list, ktorý, ktorý pán Garcia Besero E, ktorý Garcia Bersero poslal kolegovi e, z USA, kde ho uistil, že e, negociačné dokumenty budú 30 rokov verejnosti neprístupné, čiže je to veľmi netransparentný prístup. A mali sme tam takisto hovoriť aj o odporúčaniach ombudsmanky, kde je takisto povedané, že mal by byť verejný prístup k dokumentom z rokovaní a takisto mali by sa proaktívne tieto dokumenty e, vlastne zverejňovať e, aj tie, z tých rokovaní. A mali by sme aj tú konzultáciu, ktorú Európska komisia e, spravila zverejniť, pretože tam väčšina ľudí odmietla tie arbitrážne súdy, ktoré sú vlastne ohrozené naše demokracie a takisto e, mali by tam byť v tom stanovisku aj kritizované e, iné aspekty tohto tejto dohody, či už je to dopad negatívny na e, pracovné právo, na prístup k zdravotníctvu, k liečivám, k zamestnanosti, to všetko bude rekvačným spôsobom ohrozené. Čiže treba na tom pracovať ďalej, na tomto texte a my určite pošleme naše pozmeňovacie návrhy za GUE. That's good. To je dobré. A teraz Eleonora. Ďakujem. A ja sa chcem poďakovať kolegovi za tú prácu, ktorú odviedol. Chcela som len ďalej sa zamyslieť. Nebudem opakovať to, čo už povedali kolegovia. E, tie mnohé dôležité aspekty boli počiarknuté, ktoré musíme mať na pamäti. A výbor e, pre petície keď má plniť tú, tú svoju prácu, môžem povedať, že tie petície, ktoré sa týkajú TTIP, odrážajú pochybnosti e, občanov, pokiaľ ide o pravdivosť komisie, podľa ktorej TTIP pomôže našemu hospodárstvu, že zníži napríklad ceny aj spotrebiteľských tovarov. Tie neistoty, ktoré sa týkajú tejto petície, sa vzťahujú k životnému prostrediu, zdraviu a hlavne udržateľnosti tohto, tejto dohody. E, výbor pre petície sa tým pádom stáva vhodným miestom, kde adresujú svoje, svoje obavy občania. Mnohé tie tajné a dôverné záležitosti vyvolali práve takéto pochybnosti a k tomuto sa vzťahuje ďalšie tie hlasy občanov. Otázka je, akým spôsobom sa to rieši aj cez tú čitáreň. Tie dokumenty sú naozaj dôverné a utajené Ďalej je ťažké povedať, aké budú dôsledky, e, aké budú dôsledky z tejto dohody. To platí pre obe, oba kontinenty, e, ktoré sa rozchádzajú e, v mnohých veciach, ktoré sú základné a ktoré, z ktorých vychádza práve diskusia o tejto dohode. Hlavne ten princíp preventívny, ktorý je nevyhnutný do toho vložiť na to, aby komisia dokázala potom skompletizovať svoju prácu. Okrem iného som aj veľmi spokojná, že hovoríme riešime takéto typ e, petícií o TTI v rámci naliehavého postupu. Ďakujem. Ďakujem pekne. Teraz by som sa chcela spýtať komisie, či je ochotná vystúpiť a v krátkosti sa k tomu vyjadriť. E, ďakujem, pani predsednička. V záujme času nebudem teraz e, sa vyjadrovať ku každej pripomienke, ktorá zaznela aj napriek tomu, že by som mal reakciu na každú pripomienku. Dve, tri veci, ktoré sú dôležité pre tento výbor, ako aj pre rozpravu 17. marca. Samozrejme, e, viete, že TTIP je jedna z podstatných vecí, ktorá zaujíma aj e, kolegov na výbore INTA. Pani Malmstromová viackrát sa stretla s nimi Mnohé z tých vecí, ktoré tu dnes boli diskutované, tak tie už boli diskutované aj na INTA. Samozrejme, my navrhujeme aj prediskutovanie na tomto výbore. Ak chcete, tak e, môžeme tak spraviť už 17. E, marca alebo kedykoľvek inokedy. E, druhá vec, chcel som upriamiť vašu pozornosť v skutočnosti, že niekedy v rámci verejnej diskusie vzniká dojem, že všetci európsky občania sú proti TTIP akkoľvek už zadefinujeme to proti. Ja by som sa odvolal na nedávny prieskum verejnej mienky Eurobarometer, ktorý poukazuje, že veľká väčšina práve občanov EÚ je za uzavretie takéto dohody. To neznamená, že nie sú tu strachy, pochybnosti, otázky, veľmi legitimné otázky. My z pohľadu komisie to vnímame ako našu povinnosť E, riešiť práve tieto otázky a vysvetľovať, že možno niektoré z tých e, obáv, ktoré boli spomenuté aj tu na tomto výbore, e, nemajú také opodstatenie, ako sa niekedy prezentuje. Ešte dva dodatočné body, aby to bolo rýchle. Prvé sa týka transparentnosti, pretože to je veľmi dôležité pre tento výbor. Viete, že Junckerová komisia stanovila transparentnosť ako výraznú prioritu z pohľadu svojej práce. Aj komisárka Malstromová stanovila ako prioritu. 25. novembra komisia schválila oznámenie o tomto. E, konkrétne oznámenie, ktoré sa týka TTIP, ktoré nebudem čítať, respektíve približovať v podrobnostiach. Následne sme začali implementovať novú a bezprecedentnú iniciatívu o transparentnosti, E, môžete teraz nájsť právne texty z rokovaní na našej webovej stránke. Dokážete nájsť informácie o každom jednom bode, ktorý je predmetom rokovaní, týchto rokovaní. E, môžete si pozrieť presne, aké je stanovisko Európskej únie, aké je stanovisko komisie, ktoré obhajuje s rokovacím stolom. Takisto by som vás rád odkázal na webovú stránku ako veľmi cenný zdroj informácií o rokovaniach. Nepôjdem teraz do všetkých podrobností, nebojte sa ohľadom toho, ako tie kolá prebiehajú, prebiehajú aké informácie sú prezentované ohľadom rôznych problematík, o čom sa diskutuje, všetko, čo súvisí s podstatou a procesným procesom týchto rokovaní. Máme, čo je veľmi dôležité, špeciálny systém, ktorý sa týka oslovenia širokej verejnosti a dialogu so širokou verejnosťou. A tým je predovšetkým dialog e, formou občan- e, občianskej spoločnosti. To je veľmi dôležité. Čiže to je taký špeciálny dialog e, ohľadom obchodných vecí s občianskou spoločnosťou, kde pri mnohých príležitostiach diskutujeme o veciach, ako je TTIP. Napríklad počas každého kola rokovaní máme špeciálne osobitné stretnutie zainteresovaných strán, ktoré sa zúčastňujú stovky týchto aktérov. Všetko to je streamované na webe, je to verejné a občania po celej Európe môžu to sledovať. Ale to nie je všetko. Máme aj špeciálne schôdze v týchto veciach. E, nakoľko zazneli nejaké normy, respektíve štandardy, zaznela otázka, respektíve obava, či tu nepríde k zníženiu štandardov v oblasti chemických látok. My sme zorganizovali otvorené verejné stretnutie so zainteresovanými stranami, kde sme si prešli podrobne návrhy Európskej únie, pozreli sme sa, či je skutočne pravda to, čo sa tam tvrdí, alebo či to je zdrojom obav. Samozrejme, nechceme eh, my diktovať eh, ľuďom, aký názor majú mať, ale je dôležité po a poskytnúť informácie a po aj eh, vysvetliť, o čom rokujeme. Máme poradnú skupinu pre TTIP, máme veľa aktivít, ktoré sa týkajú informovania, občanov. Ja sám veľmi často e, doma v Nemecku sa zúčastňujem na dialogoch s občanmi ohľadom TTIP, čiže naozaj venujeme veľké množstvo peňazí do tohto prostriedkov. Je to pre nás prioritou vysvetliť občanom to, čo robíme, prečo sa domnievame, že je to v záujme Európskej únie. A no, chceli by sme bod e, po bode prejsť aj tie obavy, ktoré vznikajú v tomto kontexte. Posledná veta sme v úzkom kontakte aj s Európskym ombudsmanom. Práve ukončujeme e, odpoveď na iniciatívnu správu ombudsmana. Tá bude uzavretá budúci týždeň a takisto bude zverejnená. Chcem len poznamenať, že ombudsman vo všeobecnosti e, chváli komisiu tým e, prijatým krokom, teda ombudsmanka, tým iniciatívam, ona navrhla konkrétne e, body, ktoré by mohli byť zlepšené. Zaoberáme sa všetkými týmito bodmi, niektoré sme už si osvojili, niektoré sme implementovali, pokiaľ ide o tie ďalšie, nad nimi uvažujeme a to zrejme môže byť jedna z vecí, o ktorej môžeme diskutovať aj na jednom z budúcich stretnutí, povedzme 17. marca, ospravedlňujem sa, že to bolo troška dlhšie, alebo dôležité tieto veci spomenúť. Ďakujem pekne. Ďakujem za to, že ste to spomenuli. Ďakujeme aj za tú otvorenosť a ochotu e, zapojiť sa do priebežného dialogu s týmto výborom ako aj s inými. Teraz e, zaoberať sa budeme návrhom 17. marca, prejednávať ho budeme a lehota na predkladanie pozmeňujúcich návrhov 23. marca a 16. apríla budeme hlasovať. Takto to bude fungovať. Jarek tak dobre si to vysvetlil, že už ti nebudem dávať slovo späť, e, vyslo, e, vysvetlíš to potom neskôr. Musíme ísť ďalej, aby sme dali slovo navrhovateľom petície, ktorí sú tu prítomní. A je to veľmi dôležitá záležitosť, o ktorej sa dozvieme troška viac. Takže som naozaj rada, že môžem teraz pozvať na toto podujatie pozva, teda privíta na tomto podujatí pani Beatrice Garote, pani Kristínu Marcias a takisto z Delegación de la Comunidad Valenciana Brusel Mario Victoriu Palauto Rega a aj z komisie sú tu zastúpení ľudia. Najskôr si pozrieme video Eh, samozrejme ide tu o tú nehodu ehm, vo Valencii metre 43 mŕtvych a 47 zranených. Pozrieme si teraz video a potom si vypočujeme tie svedectvá.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 Pues, ¿Puedo hablar? En las imágenes que acaban de ver, se muestra... Takže videli ste zábery, tam sa ukázalo, ako e, reagovala valencijská e, vláda, takisto aj metro Valencia e, pri tejto závažnej dopravnej nehode. Bolo to netransparentné, bola tam manipulácia a cenzurovali sa štátne e, média. Zomrelo 43 ľudí, 47 ľudí bolo zranených. A tie smrti, samozrejme s tým e, nespravíme nič a tie zranenia takisto tiež e, častokrát majú veľké dôsledky a jediné možné kompenzácie sú tie, aby e, sa proste e, zistilo, čo sa stalo a spravilo sa všetko preto, aby sa nikdy nezopakovalo. Ale akým spôsobom vláda v regióne Valencia reagovala. To všetko bolo e, predtým opakom klamstva manipuláciami, ktorí sme boli obeťami, sme si nezaslúžili takéto správanie. A nikto si nezaslúži politikov, ktorí sa držia e, moci e, za cenu utrpenia ľudí a občanov, ktorých oni reprezentajú. Takže my sme vytvorili združenie obetí metra, bojujeme za naše základné práva, ktoré sú uznané všade v Európe našou prácou od roku 2006 sme sa snažili zmeniť eh, na, eh, tú, to ticho eh, odpovediami alebo namiesto ne, alebo bezstresnosti zaviesť zodpovednosť a vždy e, tvrdíme, e, že tie vysvetlenia zo strany vlády boli e, nekompletné, respektíve nepravdivé, aby sa neukázalo to, čo bola jediná pravda. To síce, že boli nedostatočne nastavené bezpečnostné postupy v danom čase v metre. A my sme pracovali s rôznymi ďalšími organizáciami, občanmi, s ľuďmi, ktorí nás podporovali a postupne sme sa snažili dopracovať k rôznym informáciám a teda k tým e, nepravdivým tvrdeniam, ktoré nám boli povedané. A minulý rok, e, keď sme, sme sa e, vrátili z tejto prezentácie do Španielska, potom sa otvoril justičný vlastne prípad, dostal sa to na súd a momentálne je to otvorené. A my chceme, aby táto téma nebola e, zametená pod koberec, pretože ide tu naozaj o ľudí, ktorí e, zomreli, e, naši blízky ľudia a tak ďalej. A musím povedať, že sme veľmi nešťastní, akým spôsobom tá vláda konala a my na základe toho pracujeme ďalej. Chceme byť konštantní, chceme bojovať, e, pretože vieme, že e, tá dopravná nehoda v roku 2006, e, nechceme teda, aby sa ukázala, že to je vec, ktorá umožnila politikom klamať a zostať pri moci len preto, že mali absolútnu väčšinu. My sme v tejto dopravnej nehode strátili strašne veľa a e, chceme, aby minimálne to slúžilo na vylepšenie našej spoločnosti, aby sme mali väčšiu bezpečnosť pri e, doprave e, ľudí. A preto sme častokrát žiadali vládu vo regionu Valencia, aby dodržiavala európsku legislatívu. Chceli sme vytvoriť aj parlamentné výbory, ktoré by vyšetrovali túto tému objektívnym spôsobom. A keď nejaký európsky občan sa dostane do eh, Bruselu, oslo, osloví eh, Brusel, obráti sa na Brusel, tak je to preto, lebo chce dosiahnuť to, čo sa nepodarilo dosiahnuť eh, vo svojej krajine. Pre nás je dneš, dnešok veľmi dôležitým dňom, pretože poprvýkrát si vláda sadňa bude počúvať naše e, tvrdenia. Tu v Bruseli poprvýkrát sa budeme dostávať k zodpovednosti za tú e, dopravnú nehodu. Takže e, chceme vás poprosiť, aby ste e, nás v tejto veci podporili. Thank you very much. A... Ďakujem pekne. A prejdeme rovno na pani Kristínu Marcias. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ďakujem, že eh, ste nám umožnili vystúpiť tu na výbore že môžeme hovoriť e, aj e, v mene e, našich občanov a ďakujem, že ste dali dispozíciu dispozícii aj našu správu. Samozrejme, my tiež v mene vlády Valencie chcem zvorazniť, že spolupracujeme s ministerstvom spravodlivosti na tom, aby sme e, odhalili, aké vlastne skutočnosti viedli e, k tejto tragickej nehode. V roku 2008 sa ukázalo, že e, príčinou tohto nešťastia bolo vykolajenie z dôvodu nadmernej, nadmernej vysokej rýchlosti. Čiže mali tam byť bol tam podľa rýchlo 40 km, ale e, išlo sa 80 km za hodinu. E, potom sa ukázalo, že sú tu ešte, možno nejaké nové prvky, e, odkedy sa tento prípad uzavrel a teraz sa vykonávajú nové kroky. Napríklad teraz vo februári sa vyžiadala nová správa experta, ktorého určil súd, kde sa analýzuje brzdenie a takisto aj okná, jednotky a tak ďalej, kde je povedané, že e, ten konkrétny vlak ne neobsahuje žiadne nedostatky, ktoré by e, mohli ovplyvniť bezpečnosť e, premávky. Samozrejme, je jasné, že tie odškodenia nemôžu nikdy e, napraviť to, čo sa stalo, ale e, valencijská vláda takisto vykonala všetky tie odškodenia, ktoré z hľadiska e, právneho pre nás vyplývala, vyplývali. Čiže my môžeme povedať, že nikdy nedošlo k nejakému nedodržaniu politického pluralizmu a jeho princípov. V tej vyšetrovacej komisii boli zastúpení všetci zástupci jednotlivých politických skupín E, tie dohody, ktoré boli e, prijaté, boli prijaté e, parlamentnou väčšinou, čo je základ demokratického fungovania a všetky aj časové harmonogramy, aj programy práce boli schválené týmto vyšetrovacím výborom všetky dokumenty, ktoré politické skupiny e, navrhli, e, navrhli boli e, poskytnuté, alebo ktoré si teda ľudia vyžiadali, boli poskytnuté, takisto bolo pozitívne vyriešených 48 žiadostí o informácie. Žiadna dokumentácia nebola vetovaná a pokiaľ niekto si ešte doteraz nevyžiadal daný dokument, tak naďalej poslanci si to môžu vyžiadať eh, od e, našej regionálnej vlády a tak to už sa stalo viacej krát zo strany rôznych politických skupín. Takisto 32 ľudí e, vystúpilo na sklade žiadosti jednotlivých politických skupín a odpovedali na otázky, ktoré poslanci na nich mali. Čiže nedošlo k žiadnemu e, nejakému mm, nedodržaniu eh, princípov transparentnosti. Vždy sme eh, transparentne hovorili o všetkých eh, skutočnostiach, ako napríklad vykolajenia v minulosti a tak ďalej. Pokiaľ ide o otázky bezpečnosti, treba povedať, že keď sa v polovice, polovice 90. rokoch e, systém bezpečnosti pripravil pre e, lineu, teda linku číslo 1, tak systém automatického brzdenia FAP bol v danom čase považovaný za primeraný vzhľadom k charakteristikám danej e, linky, pretože pôvodne to nebolo považované za metro, ale skôr ako nejaký vlakový systém krátkej vzdialenosti. A E, nebolo nikde v zápisnici uvedené, že by e, pracovníci od roku 1998 e, boli, požadovali systém brdenia FAP, za, teda, že by bol vymenený za systém ATP. Prvý návrh takéhoto nahradenia alebo vymenenia je uvedený v zápisnici z roku 2005 v septembri, kde jeden zo štyroch zastupcov odborov požiadal alebo navrhol možné nahradenie z hľadiska stredno alebo dlhodobého. A v žiadnej zápisnici e, bezpečnostného výboru nebolo napísané, že by e, e, išlo tam o, nejaký, o nejakú zákrutu, ktorá bola nebezpečná alebo problematická. A e, nikdy nenapísané, že na tomto e, konk- na konkrétnej e, zákrute e, Ehm, by sa v minulosti nejaké iné vykolenie bolo e, udialo, napriek tomu, že tam e, prešlo, prešlo niekoľko tisícov ehm, e, vlakov, keď tam boli nejaké vykolenia predtým, tak to nebolo na tomto istom mieste a navyše to nebolo z dôvodu kročenia povolenej rýchlosti, ale z iných dôvodov, tak je to aj napísané v zapisnici daného výboru kde sú uvedené všetky e, nehody, ku ktorým e, došlo. Je pravda, že e, skla v oknách v jednotlivých vozidlách boli nahradené kvalitnejšími, ale inak ten materiál ten istý ako na začiatku. Čiže ten súd, ten súdny prípad je naďalej otvorený a treba nechať, aby mohol naďalej e, prebiehať bez nejakých zásahov. Pokiaľ ide o tú televíznu, tieto televízne informovanie v rámci RTVV, v rámci tej valentínskej e, televízie, tak e, my sme za tri prvé dni po tej nehode e, mohli konštatovať, že sa tejto téme venovalo viac ako 30 hodín vysielania a 300 krát sa o tejto skutočnosti hovorilo. E, čiže to k tej transparentnosti alebo prípadnej cenzúre. A pokiaľ ide o nedržanie európskej legislatívy, tak e, Združenie občanov tvrdí, že sme nedodržali niekoľko princípov. Článok 2, pokiaľ ide o demokrati- e, reprezentatívnu demokraciu, článok 41, pokiaľ ide o prístup k dokumentom a článok 41, v tomto dvoch, v dvoch prípade sú to karty, je to charta základných práv e, a v prvom prípade to bola zmluva EÚ a v tom treťom prípade teda išlo o e, slobodu prejavu. Z hľadiska justičného tak charta je aplikovateľná iba vtedy, keď sa aplikuje e, právo Európskej únie, ale v prípade e, bezpečnosti k tomu tak nie je. Ale bez hľadu na to, či sa tá charta e, aplikuje alebo nie, tak právo na prístup k informáciám, transparentnosť a sloboda práva samozrejme, vyjadrenia a teda právo na informácie, to všetko sú veci, ktoré sú uvedené v španielskej legislatíve, teda sú splnené my sme vám teda tieto informácie chceli e, poskytnúť čo možno najviac objektívnym spôsobom a e, dúfame, e, že ak budete mať nejaké ďalšie otázky k tej petícii, radi k tomu opäť poskytneme náš pohľad. Ďakujem. Thank you and I would like to invite the... Ďakujem, rada by som teraz vyzvala komisiu. Pán Jordan Origa, ak to hovorím správne. Ďakujem za slovo, pani predsedajúca. Úprimne povedané, nemám k tomu veľmi čo dodať. Zaznelo to, toho už dosť veľa. No pokiaľ ide o európske právne predpisy v oblasti železničnej dopravy, tak to sa to neplatí pre metro a pre miestnu dopravu. Takže by som chcel povedať, že tieto právne predpisy sa neaplikujú a nie sú adaptované na miestne situácie. Čo však neznamená, aby vnútro, že by vnútroštátne orgány či miestne samozprávy sa nemohli aj inšpirovať európskymi smernicami, keď riešia príslušné pravidlá a predpisy. pre fungovanie miestnej dopravy. Samozrejme nie je možné prebrať technické špecifikácie interoperability, pretože špecifika interoperability sú vytvorené pre vlaky, ktoré premávajú po železničnej sieti a nie sú určené pre ľahké vlaky či mm, vagóny, ktoré sa vo všeobecnosti používajú pri mm, mestskej hromadnej doprave. No a pokiaľ ide o aktuálnu situáciu, čiže tému petície, tá je preskúmavaná španielskými orgánmi a komisia je presvedčená, že španielské orgány veľmi rýchlo e, dodajú všetky potrebné informácie. Počas e, dotknutých právnych e, postupov. Ďakujem. Keď vidíte niekoho zdvihnúť ruku, tak uh, máte chuť hovoriť vo svojom vlastnom slove, teraz pánu Valensovi. Ďakujem, pani predsedajúca. Chcel by som v tejto chvíli vyjadriť úprimnú sústrasť rodinám obetí. Bol to naozaj, bola to naozaj tragická nehoda a chcel by som zdôrazniť, že je mimoriadne dôležité, aby bolo s týmito rodinami zaobchádzané s úctou a aby získali všetku možnú podporu od e, e, miestnych a regionálnych samozpráv. Avšak obávam sa, že my v Európskom parlamente sme tu trochu zviazaní. Počuli sme od komisie, že štvrtý železničný balíček, ktorý bol pred dvoma rokmi prijatý, vylučuje takýto typ dopravy, čiže metro, ľahké vlaky mm, z rozsahu EÚ. E A to z dôvodu subsidiarity. Čiže aj my tu na výbore musíme robiť všetko, čo bude v našich silách, aby sme pomohli rodinám obetí, aby tieto sa dopracovali k spravodlivosti, avšak musíme si uvedomiť aj to, že nástroje, ktoré máme k dispozícii, sú veľmi obmedzené pretože nesmieme zabúdať na právny rámec a princíp subsidiarity. Thank you, Mrs. Ďakujem, pani Albiola. Gracias. En primer lugar... Ďakujem pekne. Ja chcem tu medzi nami privítať eh, zastupiteľky eh, našej organizácia naozaj sú ľudia, ktorí bojujú za svoju dôstojnosť. Zároveň chcem povedať, že je smutné, že tu sa musia dožadovať veci, ktoré e, nedostali od, Valen- od vlády z Valencie, teda spravodlivosť nedostali, e, transparentnosť, pravdu nedostali. A naozaj je to veľmi e, tragický e, príbeh, e, veľmi závažný aj v dejinách e, Európy stali sa rôzne veci, pričom politicky z toho nevyplynulo nič, žiadna zodpovednosť nebola vyvodená, pretože tak e, ako tu už bolo e, povedané, viac ako 60 ľudí zomrlo, ďalších vyše 40 bolo zranených, ale nikto na to z hľadiska politického, tak povedz, e, nedoplatil. A E, to, čo sa tu argumentuje, to sú vlastne iba argumenty ľudovej strany. Môžeme e, ísť bod po bode, e, ten napríklad vyšetrovací výbor, ten pracoval iba 5 dní a nie mesiac. Veľmi jednostranne sa tam vyberali zástupcovia, ktorí vystupovali počas toho výboru. Tie nehody, ktoré v minulosti sa uskutočnili, tam e, boli vlastne zatajené a takisto ani kniha nehôd nikdy nebola zverejnená. Takže my podporujeme túto petíciu a chceme, aby bola politická pluralita dodržená. A napriek tomu, čo tu hovorili, e, napríklad zastupcovia e, teda vlády z Valencie. Tu kolegyňa vystúpila za vládu, ktorá z to nezaslúhuje E, pretože naozaj tu bola cenzúra, bola tu veľká netransparentnosť a ako Charta základných práv hovorí, nebola dodržaná e, nebolo dodržené právo na informácie. Veľmi som, že tento prípad je veľmi závažný, bolo by zaujímavé, keby sme mohli vyskutočniť aj misiu e, poslancov Európskeho parlamentu, aby sme zistili, aká bola pravda, aby tam ľudia rozprávali, rozprávali napríklad, ktorí pracovali v tej Ehm, napríklad televíznej spoločnosti, títo už tam bohužiaľ menej časom nepracujú, ale oni vám jasne povedia, že dostali informácie, aby tieto skutočnosti zatajovali, potom tam e, nebol ten systém automatického brzdenia a hlavne o čo nám ide, aby nikdy sa v živote takéto niečo nemohlo e, zopakovať. Vážení kolegovia, čas sa míňa, máme ešte dve minúty. Chcela by som poprosiť tlmočníkov, či by láskavo ostali o 10 minút dlhšie. Je to v poriadku? Nevidím, e, že by mi dávali znamenie. 5 minutes. 5 minutes. 5 minút, dobre. Which means that this long list of čo znamená, že tu máme zoznam španielských kolegov, ktorí sa chcú prihlásiť o slovo, ale to nie je možné. Takže dám slovo najprv pani Estaras. Ďakujem pekne. Naozaj aj my chceme podporiť obete tejto nehody. Bolo tam 43 e, mŕtvych, 47 zranených, z toho niektorí sú tu e, osobne zastúpení v rámci Združenia e, obeti. Ja som si veľmi pozorne prečítala aj to, čo toto združenie pripravilo, aj odpoveď vlády z Valencie a musím povedať, že môj názor je, že vláda e, z Valencie konala rýchlo, e, konala primeraným spôsobom a primerane zareagovala s tými tvrdeniami, ktoré tu zazneli, s e, tými obvineniami, obvineniami nesúhlasím. Máme tam vyhlásenia nezávislých expertov, napríklad, ktorých vybralo sudca, napríklad teraz ten najnovší prípad a tam bolo jasne napísané, že príčina bol, bola nedodržaná rýchlosť. Malo sa tam i 40, išlo sa 80 a to je jednoducho vysvetlenie toho, čo sa stalo. Žiadne predchádzajúce nehody v tejto časti trate neboli. E, boli tam aj správy e, Politechnickej univerzity, e, aj z Barcelony, aj z Madridu. Sú tam všetky vlastne tie závery rovnaké. Samozrejme, treba spravodlivosť nechať pracovať, ale experti aj v tomto najnovšom prípade opätovne hovoria, že príčina bola nedodržená e, rýchlosť. A e, ja som pracovala ako poslankyňa e, v Španielsku veľa rokov, tie prístupy sú, alebo tie postupy sú rovnaké e, pri tých e, vyšetrovacích e, komisiách, proste sa e, dá nejaká e, zostava tých členov, dá sa nejaký časový harmonogram práce a tam sa pracovalo rovnakým spôsobom ako kedykoľvek inokedy ale samozrejme rozhodujúci ten, rozhodujúce to súdne justičné šetrenie, tam sa bez ohľadu na parlamentné počty e, bude hovoriť o tom, ako to bolo. Samozrejme, v rade televízii e, bolo vyše 300 archívov, ktoré hovorili o práve tejto e, téme v tých prvých dňoch po tej nehode. Tam bolo viac ako 30 hodín informovania, čiže toto sú veci, ktoré sa nedajú popri, Možno, že potom už môžeme diskutovať o tom, že v ktorých hodinách e, to bolo alebo nebolo uverejnené, ale proste istý objem informovania tam bol a to sa e, nejakým spôsobom e, spochybňovať nedá. V roku 2012 bolo jasne povedané zo strany novinárov pred notárom, že boli slobodní a že neboli na nich vytvárané žiadne tlaky. Ehm, všetky informácie sú k dispozícii aj zo strany asociácie e, obeti, treba to dať do všetko dokopy, porovnať to a dopracovať sa k nejakému výsledku. Ale ja si myslím, že to, čo vláda spravila, bolo správne a najdôležitejšie je nechať pracovať justičný systém, vypočuť všetkých a teda tá petícia by mala byť naďalej otvorená. Misia by v súčasnosti nedávala zmysel, okrem iného preto, lebo treba nechať pracovať súdne orgány. Ďakujem. Okay, I, I can allow one more. Môžem ešte dať slovo jednému rečníkovi, to bude pani Sebajos. Porque si quedan cinco minutos. Put it this way. If you are willing to speak in... Pokiaľ chcete hovoriť po anglicky, tak je to v poriadku, ale tlmočníci tu už ostanú iba dve minúty. Ja môžem hovoriť po anglicky a pýtala som si o slovo, sa o slovo už predtým a dúfam, že sa budem môcť na tomto výbore vyjadriť. Pani predsedajúca hovorí bez mikrofónu. Rečnička hovorí bez mikrofónu. Eh, eh, Chcem povedať jednu vec. Zo strany orgánov z Valencie tu bolo povedané bola povedaná vec, že eh, nebolo zatajovanie ničoho, ale pokiaľ zatajovanie nebolo, tak tu by sme dnes predsa nesedeli. Takže dobre je, že sa to opäť otvorilo, že to môžeme opäť e, prešetrovať, čo sa naozaj stalo a to transparentným spôsobom. Keby to bolo celé transparentné, tak asi dnes by sme tu nesedeli. This is a good note to, to finish upon, but if you're still willing, you are Are... Toto dobrá, dobrá, toto bola dobrá pripomienka na záver. Vy nie ste teraz na znamená, pán Marto sa predtým hlasil o slovo, takže máte minútku. Ďakujem pekne, chcem tiež podporiť všetky rodiny a obete tejto nehody. E, jedno, koľko obetí sú je zastupovaných v tejto organizácii, aj keby bola iba jedna, tak to stačí. Ja som bol uh, už pár rokov poslancov tohto parlamentu a častokrát som sa pýtal, prečo táto veľmi dôležitá informácia nebola na výbore pety spomenutá, keď toľko iných tém tu bolo. A máme tu možno otázku, ktorá nespadá pod právomoc Európskeho parlamentu, Eh, to som si myslel, že to proste nespada, nespada pod európsku legislatívu, ale dnes sa konečne tejto téme sme sa dostali a teším sa. Veľa vecí bolo povedaných, ktoré boli nespravodlivé a niektoré aj nepravdivé, ale nechcem to nejako detailne prebrať. Podľa mňa, čo najviac dôležité je, že máme konať. Nebudem ani eh, kritizovať niektoré politické strany, ktoré eh, jednoducho z tejto nehody ťažili a chceli ťažiť politicky v rámci kampane podpora obetí je 100% a jednoducho buďme radi, že tá petícia bude naďalej otvorená, aby sme e, nemali žiadne obavy alebo nejaké neistoty, e, otázniky k tejto e, téme. Nech sa o tom hovorí čo možno najtransparentnejšie, nech sa o tom diskutuje a nech sa potom uzavrie konečne tá téma, ktorá už dlhodobo je bohužiaľ otvorená. Takže o 30 sekúnd už nebudeme mať tlmočenie, preto navrhujem následovné. V prvom rade Chcem v mene tohto výboru vyjadriť našu vďaku vám za to, že ste prišli a podelili sa s nami o vaše utrpenie a problémy, ktorým ste museli tak dlho čeliť. Je to ľudská tragédia a rozumieme tomu a naozaj s vami súcitíme a ceníme si, čo robíte, aj to, čím ste si museli prejsť. Keďže toto už je druhé sedenie a druhý súd a ďalšie, ďalšie vyšetrovanie, tak tá petícia ostane naďalej otvorená a my vo výbore budeme ten prípad e, úzk, e, podrobne sledovať. My samozrejme nie sme súd, ale tá téma nás veľmi zaujíma. Taktiež sme počuli, že v tomto prípade sa nemôže uplatňovať EU legislatíva o železniciach, ako ste počuli od komisie, ale musí existovať iná cesta. Môžeme to poslať aj na výbor pre dopravu, aby o tom vedeli aby sa na ten prípad pozreli a prišli eh, s nejakým návrhom. Pokiaľ by v právny výbor sa tomu chcel venovať, tak budeme radi. Eh, každopádne informujte nás o tom, ale jedna vec je istá, presvedčili ste nás, dojali ste nás, sme si istí, že niečo treba urobiť a budeme sa tomu eh, venovať. Je mi ľúto, že nemôžem každému udeliť slovo, pretože musím to uzavrieť, kým ešte stále máme tlmočníkov a som si istá, že tento výbor sa s vami rád bilaterálne porozpráva potom, ako oficiálne ukončím schôdzu. Ďakujem vám pekne. Anyway, I would like eh, to eh, hacer constar en acta